Good morning, colleagues, um, and we can uh, begin on point 10. Thank you for... Kolegovia, začneme s bodom 10. Ďakujem tým, ktorí sú prítomní. Ospravedlňujem sa za malé omeškanie. V rámci balíka VFR začíname preskúmanie návrhu správy, čo sa týka integrovaného fondu riadenia. Osobitne sa zameriame na spravovanie hraníc a vízové otázky spravodajkyňovie Tanie Fajon Dávam jej hneď slovo na prvých 5 minút a potom dáme priestor teňovým spravodajcom. Tania, nech sa ti páči. Thank you. Ďakujem, Claude, ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť možno o niečo viac ako 5 minút, ale dúfam, že nie o mnoho viac. Budem hovoriť po slovinsky. Hvala za besedo. spoštovaní kolegice in kolegy. Ďakujem za slovo kolegyne, kolegovia, priestor bez eh, hraničných kontrol v rámci eh, šengenského priestoru je jeden z najveľ, najväčších výsledkov, jedna z najväčších výsad a jeden z najhmatateľnejších eh, výdobytkov Európskej únie počet našich občanov. Preto je dôležité tento priestor zachovať do budúcna. Musíme sa snažiť aktívne o toto. Toto efektívne fungovanie šengenského priestoru musí byť spojené tiež e, s ďalšími krokmi, ktoré sa týkajú e, prekračovania hraníc, efektívna vízová politika, ako aj finančné opatrenia, tak aby sme mohli implementovať e, tieto politické rozhodnutia v praxi. Na jednej strane Schengen pomáha našim občanom využívať slobodu pohybu. Tiež sa môžu aktívne zúčastňovať konaní na jednotnom druhu tiež to prispieva k ochrane vonkajších hraníc, ako aj Schengenu samotného. Ja ako spravodajkyňa by som chcela privítať navrhovaný finančný nástroj, ktorý pretaví tieto politiky do praxe. Vízový a hraničný nástroj v priebehu 7 rokov bude mať dispozícii takmer 10 miliard eur. To je 5 násobok oproti aktuálnej sume vo VFR. Európska únia je vystavená rôznym výzvam v posledných rokoch. Tieto výzvy podkopali dôveru v náš spoločný európsky projekt. Teda musíme reagovať na tieto nové výzvy. Preto Európska únia prijala viacero opatrení, najmä hľadiska ochrany vonkajších hraníc, ste si spomínate na zavedenie systematických kontrol v databázach. Ďalej. Európske pobrežné porečné hliadky a tiež máme nový systém ESM a ETIAS, ale nepodarilo sa nám ešte v úplnej miere nasoliť späť dôveru občanov. Mnohé členské štáty trvajú na vnútrošengenských hraničných kontrolách, a aj keď to nie je nejako odôvodnené. Namiesto spolupráce sa uberáme cestou e, izolácie podľa filozofie Trumpa. A je to typické práve v tých e, štátoch, kde vzrastá populizmus a kde populisti sú aj vo vláde. A to je smutná skutočnosť v takmer polovici členských štátov EÚ. Dnes by som sa rada zamerala na niektoré hlavné témy. Hlavným účelom tohto hraníc je implementácia opatrení na integrované výzve politiky v tomto kontexte. Tieto opatrenia musia byť vždy jasne zadefinované a musia obsahovať celý rad rôznych záruk, aby sme dokázali zaistiť primeranú ochranu EÚ a tiež zaistiť voľný pohyb v e EÚ. Čo sa týka návrhu komisie, domnievam sa, že sa príliš zameriava na aspekt bezpečnosti a primálo na lepšie riadenie migračných tokov. Tiež tam chýba prístup uľahčenia cestovania tým, ktorí cestujú v dobrej e, viere a neprestavujú hrozbu EÚ. Vízová politika sa bude financovať z tohto nástroja a je to kľúčové aj pre podporu kultúry, cestovného ruchu a hospodárstva ako takého. Musíme eh, preto poskytnúť finančnú podporu tejto výzovej politike a preto som navrhla minimálne hranice, eh, minimálne sumy na financovanie, teda každý cieľ sa musí podporiť konkrétnymi finančnými prostriedkami, inak sa to nepodarí prejaviť v praxi. A čo sa týka konkrétnych politických rozhodnutí v členských štátoch, musíme jednoznačne dodržiavať základné slobody a práva. Tomu sa nedá vyhnúť a preto na to poukazujem aj po svojej správe. Máme nové technológie k dispozícii, preto som navrhla aj špeciálne doplnenie ustanovenia ktoré zabráni porušovaniu základných práv, čo sa týka základných práv. Tiež sa chceme zamerať osobitne na osoby z tretich krajín a tiež chceme zabraňovať možné diskriminácii, chceme chrániť zraniteľné skupiny. Členské štáty tieto prostriedky využijú na financovanie opatrení na vonkajších hraniciach, ale tiež, aby mohli kontrolovať svoje námorné hranice. Záchranné misie na mori budú tiež spadať do tejto oblasti. Tam členské štáty budú musieť dodržiavať medzinárodne platnú legislatívu zásadu eh, nenabracania osôb. Musíme tiež eh, presadiť záruky a v prípade, že dôjde k porušeniu týchto pravidiel, znamená to aj porušenie medzinárodnej legislatívy. Tiež to zahrňa opatrenia v rámci tzv. hotspotov, čo sa týka hraničných konaní členské štáty musia dodržiavať vždy práva medzinárodnej ochrany tí, ktorí žiadajú ochranu a tiež, čo sa týka zraniteľných skupín, osobitne detí. Tiež musíme uľahčiť prekračovanie hraníc tým cestujúcim, ktorí cestujú v dobrej viere, ako som už povedala ak sa toto opatrenie príjme, tak sa zniží tlak a podarí sa zachrániť mnoho životov v Stredozemnom mori. Podľa uznesenia Európskeho parlamentu tento nástroj by mal tiež financovať opatrenia členských štátov v snahe rozvinúť budúci európsky systém humanitárnych víz. Domnívam sa, že je najvyšší čas vzdialiť sa od týchto výstupných centier musíme hľadať eh, také riešenia, ktoré budú najoptimálnejšie. Musíme teraz prijaviť eh, tieto slova na skutky. A humanitárne víza by boli takýmto opatrením. Ešte by som sa rada stručne vyjadrila k opatreniam v tretich krajinách. Tu by som rada upozornila, že máme viacero mechanizmov, ktoré sa môžu uplatniť v tomto kontexte a opatrenia, ktoré by sa financovali z tohto nástroja, aby boli obmedzené a tiež by tam boli potrebné dostatočné záruky na financovanie núdzových opatrení. Primeraný dohľad nad plnením tohto nástroja je nevyhnutný na to, aby sme mohli vykonávať demokratickú kontrolu a dohľad. Parlament by sa mal zúčastňovať v konaní v príprave týchto programov. Tematické nástroje by mali byť tiež spravené parlamentom prostredníctvom delegovaných aktov. Tiež by sme chceli do tohto procesu zapojiť aj mimovládky, miestne a regionálne orgány v príprave týchto programov. Ďakujem pekne za pozornosť a veľmi rada si teraz vypočujem kolegov. Teším sa na spoluprácu s nimi aj s komisiou. Much, Ďakujeme, Tania. Teraz prvý tenevý spravodajca za EPP Karol Skojo. Ďakujem. Chcel by som sa najskôr poďakovať Tani Fajon za vynaložené úsilie. Sme pripravení na spoluprácu v tejto dôležitej oblasti. EPP sa chystá predložiť pozmeňovacie návrhy, kde sformulujeme svoje stanovisko, ale chcel by som najskôr zdôrazniť, kde sú naše hlavné výhrady tejto správe poprvé. Nemyslíme si, že toto nariadenie by malo stanoviť akékoľvek financovanie niečoho, čo zatiaľ ešte neexistuje a ani nie je naplánované. Tania, myslím, že súhlasíš so mnou v tomto, pretože si vypustila zo správy akékoľvek eh, spomenuté nové informačné systémy. Domnievaš sa, a to je správne, že tento fond by mal podporovať plnenie už existujúcich systémov a Tí, ktoré sú nové, ktoré sa schvália, kým tento fond eh, vstúpi do platnosti. V tejto logike sa pýtam, prečo by sme eh, predvídali financovanie humanitárnych víz. Nemôžeme z právneho hľadiska eh, vnúčiť takýto mechanizmus členským štátom. Parlament sa nedokáže dohodnúť na odporúčaniach pre takéto nástroje a predsa považuješ za vhodné stanoviť už konkrétne financovanie takéhoto nástroja. My v tomto nesúhlasíme. Ďalej po druhé. Podporujeme holistický prístup, že Taký prístup, ktorý zvažuje všetky problémy so všetkými aspektami a predkladá globálne riešenia. Avšak to neznamená, že by sme mali zamieňať, teda, pardon, kombinovať nástroje financovania to, čo spadá do rozsahu nového azylového fondu by malo byť v azylovom fonde a to, čo súvisí s hranicami, by malo byť v tomto hraničnom fonde. Prepájanie týchto dvoch oblastí nie je vhodné ani správne a podľa nás ani reálne, podľa platného nariadenia o finančných pravidlách. Ešte raz sa tady ďakujem za tvoju správu a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Thank you very much, Carlos, and for the ECR. Ďakujeme pekne. Ďalej za ECR, pán Bistisen. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Najskôr by som sa rád poďakoval spravodajkyni za vynaložené úsilie, ale obávam sa, že skupina ECR e, eh, má úplne iný pohľad než spravodajkyňa vo všeobecnosti by som rád uviedol, že je podľa mňa dosť naivné, ba dokonca nezodpovedné trivializovať, minimalizovať aspekt bezpečnosti tohto fondu na základe predpokladu, a tu citujem spravodajky dňu, že väčšina ľudí, ktorí prekačujú naše externé hranice, prechádzajú v dobrej viere, sú to cestujúci, ktorí neohrozujú bezpečnosť únie ako takej. Takáto nie je realita napriek neutichajúcim hlasom niektorých tu v parlamente. Rád by som opäť zdôraznil, že podľa mňa takýto prístup je mimoriadne nebezpečný a nerealistický. Napríklad, keď spravodajkyňa v návrhu 3 zdá sa oddeluje kontrol našich hraníc od možnosti voľného pohybu v EÚ tým, že sťahuje slovo predpoklad. Možno spravodajkyňa by mala vysvetliť, z čoho vychádza, z aké logiky vychádza, pretože podľa toho, čo som už uviedol, interná bezpečnosť a sloboda pohybu bez obmedzení Samozrejme, e, môže fungovať za predpokladu, že sú zabezpečené vonkajšie hranice. Ďalší pozmeňovací návrh, ktorý je problémový, je návrh 23. Tam spravodajky stiahuje možnosť umožniť nástroje pre colné e, vybavenie pre colné kontroly, aby sa to využívalo aj na ďalšie účely, napríklad na hraničné kontroly a bezpečnosť. Táto možnosť by prehlbila spoluprácu, tak ako je to navrhnuté aj v návrhu komisie. Aký problém má spravodajkyňa s tým, prečo by to znižilo efektivnosť fondu tiež, eh, keď spravodajkyňa tvrdí, že tento nástroj by mal podporovať členské štáty pri vydávaní humanitárnych víz, eh, nesúhlasím. A tiež, aké eh, by mal podporovať úniu v akýmkoľvek presadení budúceho mechanizmu humanitárnych víz, tak ako veľmi dobre popísal stínový spravodajca za EPP. Bez toho, aby som zachádzal v ďalších podrobností, jasne sa ukazuje, že prístup našej skupiny ECR by bol úplne opačný ako prístup spravodajkyne. Tento fond by mal stanoviť prioritne ochranu hraníc na prvom mieste a tiež predchádzanie nelegálnej migrácii a cezhraničnej zločinnosti. Ďalej je druhým cieľom podpora spoločnej vizovej politiky a podpora legitímneho cestovania. Mali by sme sa snažiť o presnosť a o dodržanie týchto dvoch hlavných cieľov tak ako sa to uvádza aj v návrhu komisie. To by mali byť hlavné ciele aj tejto správy. Mali by sme predchádzať migračným a bezpečnostným výzvam, ktorým je Únia vystavená. Tiež v snahe dosiahnuť cieľ tohto nariadenia je podľa mňa zásadné, aby tento nástroj sa využil aj vo vzťahu k tretím krajinám. Tento nástroj by teda sa nemal zameriavať len na otázky monitorovania, odhalovania, identifikácie, prevencie a zisťovania nepovolených prekročení hranice. Tento nástroj by sa mal využívať aj na možnosti regionálnych eh, výstupných platformiem, eh, tak ako eh, to uvádza aj rada v záveroch samitu z júna tohto roka. Ďakujem. Bodil Valero za zelené. Ďakujem pekne. Už ste si nasadili sluchadlá, tak môžem začať. Ja súhlasím s pani Fajon do veľkej miery. Často sa to zameriava príliš na bezpečnosť, tak ako už uviedla Tania, podľa mňa rozhodne nie je naivné alebo nezodpovedné. Takto sa k tomu stavať humanitárne víza sú zjavne v súvislosti s týmto a malo by to byť zahrnuté. Už sa teda humanitárnych víz venujeme veľmi dlho tu v Európskom parlamente a ešte stále je to proces, ktorý prebieha. Chystáme sa o tom, čo skoro hlasovať. Myslím, že správa veľmi dobre zohľadňuje naše zmyšľanie našej skupiny. Pokúsime sa túto správu obohatiť našimi pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sa budú oberať tým istým smerom ako aj spravodajkyňa vo svojej správe. Nemyslím, že dosiahneme ciele otvorenia všetkých interných hraníc. Je tu tak veľa problémov, iných problémov v členských štátoch, čo znamená, že členské štáty nie sú ochotné upustiť od týchto intrašengenských hraničných kontrol. Tento cieľ sa vďaka tejto správe teda nepodarí presadiť. Je totiž tak veľa rôznych iných aspektov, ktoré s tým súvisia. Myslím, že členské štáty zachovajú svoje interné hranice ešte veľmi dlho. Ja som z takejto krajiny, ako iste dobre viete, a ja som jednoznačne proti hraničným kontrolám na moste s Dánskom. A pokúsime sa samozrejme e, podľa možnosti, čo najviac tieto hranice otvoriť. Nemôžeme predsa e, pokračovať v uzatváraní hraníc. Ľudia musia mať možnosť prísť. Nadržujem na to, čo povedal pán Bistisen. Keď hovoríme o nelegálnej migrácii, ja som e, sa domnievala, že sme sa dohodli, že nebudeme používať tento pojem nelegálna migrácia. Nelegálna migrácia neexistuje. Nelegálne znamená, e, že to zahrňa zločin. Áno, je to proti pravidlám, je to neregulérne, ale prosím, nepoužívajte termín nelegálna migrácia alebo nelegálny imigrant. Myslela som, že sme sa už e, posunuli trochu ďalej v tejto diskusii.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 za príležitosť, ďakujeme pani poslankyni za prípravu správy. Vynaložilo sa veľa úsilia. Chcem povedať pár vecí, ktoré môžu byť problematické v budúcnosti a, a ide tu o rovnováhu medzi bezpečnosťou a umožnením e, kontroly tokov cez hranice. Vzhľadom na tieto kontroly, teda na tieto toky, ktoré boli identifikované v minulosti, e, musia byť zvážené z hľadiska bezpečnosti, čo naozaj umožní dosiahnuť tú rovnováhu podľa komisí. Pár technických záležitostí. V správe sa navrhuje že by sa toto malo navrhovať, tá tematická e, činnosť cez delegovaný akt, avšak toto musí naozaj rýchle byť implement- vykonávané a delegovaný akt by to mohol práve že ohroziť. V správe sa hovorí tiež o navýšení miery spolufinancovania zo 75% na 80%. A ja by som chcel zdôrazniť, že tieto nástroje navrhujú najvyššiu mieru spolufinancovania v celej EÚ, čiže to sú naozaj e, možnosti na, aj 90 miery spolufinancovania, 100%. A teraz hovoríme o 75%, 50%, čo je o 25% viac ako v štrukturálnych fondoch. Pokiaľ ide o striednodobé hodnotenie a o tú mieru 30%, to je podľa mňa príveľa, e, diskvalifikovalo by to väčšinu členských štátov, čo pre vás možno nebude dôležité, ale čo by pre vás malo byť dôležité, že strednodobá revízia je nastavená na 2024 a bude založená na implementačný rok 2021 až 2023. No a pokiaľ ide o platby a reálne vykonávanie, tak tie fondy budú ukončené do roku 2029, tak Pravda je, že 23 nie je ešte strednodobé hodnotenie, je to začiatok, skoro, skoro začiatok. Toto treba e, zohľadniť. Pretože pokiaľ ide o zazmluvňovanie, tak áno, je to síce uprostred toho obdobia, ale pokiaľ ide o naozaj reálny výkon, tak je to nereálne. Keď hovoríme o 30% ako minimálnej sume na výzovú politiku, tak ja chápem to zdôvodnenie, avšak chcem povedať, že oblasť, vízová oblasť je taká oblasť, kde tá implementácia bude naozaj najnáročnejšia. Toto platí pre všetky tri fondy, pretože všet, podobné návrhy e, sa nachádzajú pri všetkých troch nástrojoch. Ešte jedna vec. pokiaľ ide o tie operácie blendingu, tak tam je to len príležitosť a nie povinnosť tieto využívať. No a pokiaľ ide o legálnu, nelegálnu migráciu, tak v návrhu sa použil tento termín, pretože sa to tak uvádza aj v zmluve. Preto je možné tento termín používať. A potom ešte naozaj posledná vec, pán Moraješ, spolupráca s tretimi krajinami, tu je obmedzenie na úrovni 2%. Viac menej je to to, čo používam, pardon, my e, míňame teraz na základe existujúcich e, nástrojov. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že spolupráca s tretimi krajinami je veľmi dôležitá aj pre tie účely, ktoré uviedla pani Fajon, a to je uľahčenie e, prechodu hraníc. Spolupráca s tretimi krajinami je naozaj dôležitá, aby toto prebiehalo dobre, tieto toky, hraničné toky. Čiže tie 2%, tie 2 sú podľa nás nedostatočné. Ďakujem. thank you very much. Ďakujem pekne. Aby sme si naozaj porozumeli, áno, v zmluve je to uvedené a stanovisko parlamentu je zjavne také, že to je regulárna migrácia a nie nelegálna. Pretože pokiaľ tu v parlamente o tom hovoríme, tak sa hovorí o neregulérnej migrácii. Snažíme sa dosiahnuť túto terminológiu už 10 rokov. Roko, otázka k rokovaciemu poriadku. Nie, nie, nie, žiadne, nič také nebudeme riešiť. Ja tu hovorím o stanovisku, parlamentu. My používame terminológiu irregulárna migrácia. Z technického hľadiska je to v poriadku. Z technického hľadiska, dobre, pán predseda, nehovorím len my, prosím vás, poslite právny dokument, ktorý toto e, uvádza. Takže keby ste na budúce počúvali predtým, než niekoho preručíte, to by pomohlo. Prosím len mi povedzte právny základ, na základe ktorého toto uh, hovoríte. Pán Bisinkes, ste nepo, ma nepočuli, tak som práve povedal, že komisia e, sa odvolala na zmluvu a ja som komis, zastupcovi komisie vysvetlil, že sa to síce uvádza v zmluve, avšak stanovisko parlamentu už 10 rokov je také, že hovoríme o neregulárnej migrácii. Nikto nie je nelegálny, kým tak nie je odsudený až potom, ako vstúpi do EÚ. Tak to je, je to, je to jednoducho tak, tak to robíme aj na Libe. Sorry, just... Prepačte, trošku som sa rozhneval, ale ešte pani Fajon, keby sa chcela vyjadriť, e, nech sa páči, máte slovo už tu neckým diskutovať, takže ja by som sa chcela ešte, pán predseda, poďakovať e, aj vám, pán predseda, že ste nám vysvetlili tú riadnu terminológiu a chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a aj kolegom z komisie za ich pripomienky. Ja e, ich samozrejme zohľadním. Mojím hlavným cieľom je, ako som povedala, nájsť rovnováhu medzi bezpečnosťou a uľahčením e, legitimného cestovania a urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som naozaj sa dopracovala čo najlepším kompromisom v rámci našej budúcej práce. Ďakujem pekne. Ďakujem. E, termín na podávanie pozmeňovacích návrhov je 13. december. Prejdeme teraz na e, ďalší bod programu. Vy ste tu na miesto pani Holmajer, dobre. Takže je to e, návrh správy Moniky Holmajer, zastupí ju pán Becker. Máte slovo na 5 minút, takže nech sa páči, pán Becker. Ja by som chcel po nemecky predniesť stanovisko pani Holmajerovej, ktorá žiaľ nemohla dnes tu byť. V prvom rade chce spravodajkyňa poďakovať komisii čo najsrdečnejšie za návrh, pretože je to vynikajúci podklad pre ďalšiu prácu teraz ťažiska spravodajkyne pri návrhu správy na zriadenie Fondu pre vnútornú bezpečnosť. Návrh eh, hovorí o ďalších povinnostiach hlásení komisie voči Európskemu parlamentu, napríklad výsledky šetrenia ORAFu, OLAFu, pokiaľ ide o neregulérnosť až po podvod byť k dispozícii Európskeho parlamentu. Okrem toho, každoročné správe o činnosti členských štátov sa majú predkladať Rade a parlamentu prostredníctvom komisie automatické vo forme súhrnu a nad požiadanie v celom znení. Aby zákonodarca mal posúdenie a reálny obraz o implementácii Súčasne členské štáty vzhľadom na rôzne potreby by mali mať väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o využívanie prostriedkov. Preto sa hovorilo o zavedení minimálnych výdavkov v súvislosti e, s konkrétnymi cieľmi, ale toto sa zrušilo. Potom sa hovorilo o zrušení hornej hranici pre preva- na prevádzkové náklady vzhľadom na možnú flexibilizáciu tejto hranice, aby sa mohli zabezpečiť dopravné kacabacity, zariadenia, vybavenie, relevantná infraštruktúra. Ak členské štáty budú same stanovovať svoje potreby na základe reálnej situácie, tak by miera spolufinancovania investícií a potláčania kyberkriminality, cyberkriminality a podobne e, mohla byť zvýšená na 90 ako stimulácia pre opatrenia v tejto oblasti. Okrem toho sa hovorilo aj o kondicionalite a jej posilnení článok 13, preverenie, priebežné preverenie v súvislosti s e, využívaním 30 vyčlenených prostriedkov. Okrem toho, národné programy v závislosti na dosiahnutí cieľov, tak ako sa uvádza vo výročnej správe, prispôsobiť potrebom. Pokiaľ ide o spoluprácu s tretimi štátmi, správa neuvádza nejaké zásadné obmedzenia, na rozdiel od projektov v členských štátoch, aby mali členské štáty väčšiu istotu, ako majú postupovať a aj pokiaľ ide o lepšie pochopenie. V správe sa hovorí o vykonávacích opatreniach a návrhu prevedenia ich z prílohy do normatívnej časti aby sme dosiahli čo najrychlejšie využívanie týchto možností, treba zvlášť schváliť pracovný program na okamžitú pomoc od programu na tematické e, e, e, nástroje. Pokiaľ ide o jednotlivé hodnotenia, posúdenia, sú uvedené niektoré oblasti zásahu a indikátory a tie sú v prílohe v doplnenej podobe. Ako ďalej? Vzhľadom na podobnú štruktúru finančných nástrojov v oblasti vnútra, tak e, spravodajkynia uvažuje o tom, že by sa čo najviac e, skontaktovala so spravodajcami pre azyl, migračný fond, nástroj pre e, hraničný management a víza, tak aby dosiahli čo najväčšiu zhodu v rámci horizontálnych návrhov komisie. Napríklad keď hovoríme o hodnotení a povinnosti podávať hlásenia a správy. Ďalšia oblasť sú harmonizované harmonogramy pre výbory. Spravodajkyňa sa teší na ďalšie stretnutia a porady s tieňovými spravodajcami a očakáva ich e, spätnú väzbu a ďalšie návrhy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Beken a aj za to, že ste zastúpili pani Holmajer, aby sme mohli teda pracovať na tomto dôležitom dokumente. Teraz ste spravodajkynia za SD, Cecil Kienge. Nech sa páči, Cecil. Ďakujem, Claude, ďakujem aj kolegovi, že nám predstavil návrh pani Holmajer. Bola by som rada, keby sme mohli naozaj e, spolupracovať na tejto téme bezpečnosti a brať do úvahy aj vývoj. Čiže reagovať naozaj in, intenzívne. Musia tak reagovať všetky členské štáty. Vysoká úroveň bezpečnosti sa bude garantovať nielen prostredníctvom boja, ale aj prevenciou. Ja predložím za našu frakciu pozmeňovacie návrhy a chcem zdôrazniť, že je potrebné, aby sme sa viac venovali najmä prevencii a tento fond by mal napríklad riešiť aj hodnotenie príčin aspektov, ako je radikalizácia, a teda posilniť politiku prevencie. A to najmä z hľadiska zraditeľných e, skupín Spravodajkyňa necháva v fonde flexibilitu a umožňuje istý manevrovací priestor pre členské štáty, ktoré budú môcť potom príjmať opatrenia. Naša frakcia sa domnieva, že flexibilita musí ísť ruka v ruke s transparentnosťou a rozdeľovaním zdrojov a musí to tiež byť v súlade s jasne stanovenými cieľmi. A ďalší dôležitý prvok podľa našej skupiny je, dodržovanie ľudských práv. Toto musí byť nedelnou súčasťou každej činnosti. Znamená to, že pokiaľ ide o finančnú podporu z fondov, mali by sa odmietnúť finančná podpora tým, ktorí nerešpektujú aspoň to minimum, ktorí porušujú právny stát, štát. A to je v kompetencii nášho výboru. Preto verím, že v nadchádzajúcich týždňoch na to budeme reagovať. Ešte raz sa chcem poďakovať pani nie Som presvedčená, že tá spolupráca povedie k dobrej správe a bude úspešná. Ďakujem pekne, Cecil. Ešte je tu pán Franc za zelených. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V zásade je všetko v správnej línii smerovaní. Mám otázku k článku 3. Mne chýba to, že tu hovoríme o opatreniach namiesto o úmysloch, predsavzatiach a pýtam sa, prečo sa to takto upravilo. A článok 3a, tam sa hovorí len o posilnení spolupráce policajných zložiek členských štátov, ale mali by tu byť tiež uvedené tematické okruhy. Pri financovaní protirasistických programov a polícii by som chcel, aby to nebolo tak paušálne uvedené, ale chcel by som tu radšej vidieť explicitné formy rasizmu, ako aj e, zvládnutie národno-socialistických dejín v Európe, vyrovnanie sa s tým. Aj tu by mala byť policia za, vyškolená primerane, pretože vidíme, že je to momentálne mimoriadne dôležité najmä keď vidíme vývoj v Európe. Ďalším ťažiskom by mal byť boj proti e, kybernetickej trestnej činnosti a ďalej opatrenia na ochranu informátorov. Ďakujem. Ďakujem, pán Franc. Čiže to sú všetci tieňoví spravodajcovia, ktorí sú tu prítomní. Ešte niekto by sa chcel vyjadriť? Nie? Komisia? Nie, takže pán Becker, chceli by ste to zhrnúť? Nie, dobre, takže ďakujem ešte raz, že ste zastúpili kolegyňu. Um, termín na podávanie pozmeňovacích návrhov je 6. december, takže ešte raz vám chcem poďakovať pán Becker za to, že ste zastúpili pani Holmajer. Sme vám naozaj vďační. Bod 12 musíme odložiť. A to z dôvodov, nad ktorými nemáme moc. A bude to odložené. Teda, pardon, schôdca sa odročuje na 10 minút. Stretneme sa tu opäť o 10. hodine. Pretože bod 12 musíme preložiť z programu. A to z dôvodov, nad ktorým nemáme moc. Požiadal o to správodajca. Čiže odkladáme, teraz odročujeme schôdzu na 10. hodinu. So 10 o'clock, colleagues, we reconvene at 10 o'clock. Sorry, I'm in Okay. Dear colleagues, just an update. Um, we want to begin on this... Kolegovia, budeme sa venovať bodu 13. Ešte čakáme na Miriam Dali, je to koordinátorka pre Envy schôdza e, tohto výboru je v tejto istej budove, ešte hlasujú. O chvíľočku e, majú skončiť, takže prosím, počkajte ešte pár minút, počkame na ňu ale ako viete, je koordiná... teda veľmi sa hlasuje aj na iných výboroch, veľmi intenzívne a ona je koordinátorka, čiže ospravedlňuje sa, ospravedlňujeme sa aj my vieme, nie každú chvíľu tu bude. Okay, colleagues, uh, thank you for your patience. Um, and thank you, Miriam. Thanks for rushing back. Thank you, colleagues, for your patience. I'm very grateful. Kolegovia, ďakujem vám pekne za trpezlivosť. E, sme vám veľmi vďační, že ste počkali. Je, je situácia taká, že máme niektorých kolegov, ktorí sú aj e, zaangažovaní v iných výboroch, sú tam koordinátori a uh, som veľmi rád, že ste um, počkali na kolegyňu, ktorá hlasovala na jednom výbore. Čiže budeme tu riešiť eh, tento návrh. Meriam, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne za slovo skúsim lapiť dých a odprezentujem tu svoj bod programu. To je ako pri nejakom tanečnom vystúpení, keď zahrá nejaký, nejakú piesenskú kapela, aby sa tanečníci mohli vydýchať. Dobre, budeme hovoriť o väčšom finančnom rámci a Fonde pre azyl a migráciu. Dobre, už si sa vydýchala? Áno. Ako spravodajkyňa parlamentu nariadení, ktorým sa zriaduje Fond pre azyl a migráciu v rámci nadchádzajúceho viacročného finančného rámca, e, by som chcela, aby Európska únia splnila to, čo slúbila Začnem s princípom solidarity a férového zdieľania zodpovednosti. Po druhé, posilnenie rozvinutia spoločného európskeho azylového systému, vytvorenie legálnych kanálov na migráciu, propagácia integrácie a sociálnej inklúzie a potom e, udržateľnejšia politika. Regulárna migrácia nie je problém, mali by to riešiť tie príjímacie členské štáty, prílev e, e, ľudí, ktorí žiadajú o azyl a o migrácii by nemal byť problémom len e, hraničiacich krajín. Je to výzva pre celú EÚ. A myslím si, že dokonca môžeme zajsť aj ďalej a povedať, že to je globálna výzva. Účelom takéhoto fondu je rozpočet. Komisia navrhuje 10,4 miliardy eur a tieto prostriedky by sa používali na problémy súvisiace s azylom a migráciou. A ja ako spravodajkynia sa chcem ubezpečiť, že tie peniaze naplňajú svoj účel. Je dôležité, aby sme nastavili opatrenia, vďaka ktorým sa vyriešia výzvy, ktoré vyplývajú z migrácie a azylu a splnia sa aj právne povinnosti členským štátom ja som z krajiny, kde je veľmi veľa ľudí, ktorí hľadajú azyl, na kaďakých barkách sa tam doplavujú a e, uvedomujem si, viem z prvej ruky, aké to je pre členský štát, ktorý musí riešiť takéto migračné krízy. Často ten členský štát je v tom zanechaný sám. O to viac si uvedomujem, nakoľko je dôležité, aby členské štáty boli solidárne. E, ústrednou myšlienkou mojej správy je minimálne percento E, pre rozpočet, či už v rámci národného programu, alebo predsa každý jeden nástroj. Myslím si, že by minimálne 20 fondu malo byť určené na e, to, čo je uvedené v článku 3. Sme si vedomi, že členské štáty žiadajú mieru flexibility, pokiaľ ide o prideľovanie fondov, avšak úprimne sa domnievam, že flexibilita by nemala e, narúšať jednotlivé ciele. Flexibilita by mala byť prepojená s opatreniami, ktoré zabezpečujú férové e, prerozdelenie mm, prostriedkov e, zo zdrojov EÚ. Navrhujem zavedenie 5-percentného stropu, aby sa obmedzilo financovanie činnosti v tretich krajinách. Som presvedčená, že financovanie únie by malo posilní zdieľanie solidarity medzi členskými štátmi. Toto sa odráža aj v pozmeňovacích návrhoch. Osoby, ktoré prichádzajú, potrebujú pri, e, vhodné prijatie, pomoc a prístup k férovým zlovým postupom, a najmä tí ľudia, ktorí majú špecifické potreby, ako sú či už maloletí alebo osoby, ktoré e, sú ohrozované na základe svojej sexuality a tak ďalej. V nariadení, na základe nariadenia sa domnievam, že princíp partnerstva by mal byť hlavným e, motivom tohto nariadenia. Miestne agentúry majú spolupr- miestne orgány pardon, majú spolupracovať s ľuďmi, ktorí žiadajú o azyl a toto by sa malo podporovať. Je tu preto navrhnutý nový článok, aby sa toto v ňom riešilo Medzinárodné organizácie podporujú viaceré členské štáty a toto pomohlo tiež s migračnými tokmi na jednotlivých, e, v jednotlivých oblastiach. Aby sme dosiahli riadnu integráciu azylantov a migrantov, sú potrebné programy, e, ktoré budú spolupracovať s miestnymi orgánmi, ktoré sú naozaj v, e, každodennom kontakte s realitou. Navrhujem pozmeniť návrh, pardon, názov nariadenia, aby sa tam opätovne hovorilo o integrácii. V dnešnej dobe neexistuje dostatok bezpečných ciest do Európy, ktoré by poskytli alternatívu ľuďom, ktorí teraz sa vydávajú na nebezpečnú cestu a pritom potrebujú ochranu. Myslím si, že tieto návrhy by mohli e, vyriešiť aj hospodárske problémy, aj sociálne. Taktiež potrebujeme udržateľnú politiku návratov, ktorá bude fungovať naozaj na humanej úrovni. Máme povinnosť chrániť osobu, ktorá má nárok na medzinárodnú ochranu, avšak máme tiež e, právo e, návratu pre tie osoby, ktoré nemajú právo zdržiavať sa na území EÚ. Je to dôležitá súčasť systému pre migráciu. Je možné financovať aj tretie krajiny z tohto fondu. Ako som povedala, myslím si, že suma by mala byť obmedzená na úroveň 5 Fond má financovať e, činnosti v týchto krajinách a tie aktivity by mali však byť v súlade s aktivitami e, vonkajšej politi- zahraničnej politiky EÚ. Na záver by som chcela povedať, že Európsky parlament ako spolu legislátor musí mať prístup k adekvátnych informáciám o využívaní financovania, najmä by mal mať e, prístup k e, ukazovateľom, či už ide o výročné správy alebo iné formy e, hodnotenia. Teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami v duchu spolupráce. Ďakujem pekne. And... Ďakujem pani Dali. E, tieňoví spravodajcovia. Teraz pán Carlos Coelho. Because Mr. is... Uh, pán Lenars je na hlasovaní vo výbore pre zamestnanosť momentálne, tak mám tu čest hovoriť v jeho mene k správe pani Dali. Pán Lenner sa chce poďakovať pani Dali za prácu ktorú doteraz odviedla a ten inkluzívny spôsob je to pozitívny text, ktorý je dobrým základom pre, e, pre ďalšiu prácu. Súhlasí so spravodajkyňou, aby solidarita a zdieľanie zodpovednosti medzi členskými štátmi bolo cieľom fondu. Súčasne niektoré členské štáty odchádzajú stále viac a viac od tejto zásady, pričom solidarita je základom hrbtovou kosťou systému solidarity. Preto je to dôležité zdôrazniť a zdôrazniť to ako osobitný špecifický cieľ fondu. Okrem toho, pán Lenertz víta aj postoj k distribúcii pre kľúčové národné programy, Treba venovať pozornosť návratu nezákonných nelegálnych migrantov. Preto súhlasí so spravodajkyňou, aby bol 40-percentný podiel na vysporiadanie sa s neregulérnou migráciou a návratom, tak ako to navrhla komisia. Komisia v zásade prišla s spravodlivým e, návrhom pre rozdelenie fondov a to by sa malo dodržať vzhľadom na tú volatilitu budúcich problémov, je dôležité, aby tento rámec mal dostatočnú pružnosť. Preto pán Lenard nemá pocit, že zavedenie minimálnych úrovní je najlepšou cestou vpred. Má pocit, že Treba poskytovať adresné financovanie podľa potreby. Pán Lenerc víta pozmeňujúce návrhy spravodajkyňa o prísnejšej regulácii fondov pre tretie krajiny. Avšak Teraz skúmame možnosti, ako posilniť spoluprácu v regióne. Nemali by sme sa obmedziť len na tretie krajiny v susedstve. Sú aj iné krajiny, ktoré sú, by mohli byť oprávnené na financovanie, ak by to malo pozitívny dopad na riešenie migračnej krízy. Pán Lenert sa teší na ďalšiu pružnú spoluprácu vo všetkých týchto témach s pani Dali, ostatnými tieňovými a ďalšími členmi tohto výboru. Ďakujem, Carlos. A teraz Kristina Winberg za LKR. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujeme za tieto informácie. Pokiaľ ide o tento konkrétny fond, tak sa zdá, že došlo k výraznému nárastu, veľkému nárastu. A distribúcia tohto fondu je to, k čomu má mnoho čo povedať. Týchto 40 pre navrátivších sa by sa malo zvýšiť na vyšší počet, keďže vidíme, že mnoho ľudí dokázalo nezákane vstúpiť do našich štátov, najmä do Švedska, kde ja žijem. A musíme zabezpečiť oveľa väčšiu podporu pre ľudí, ktorí sa vracajú aj pre zákonné migračné cesty. O tom ešte môžeme hovoriť. Vidíme, že existujú aj zákonné cesty, ako sa dostať do EÚ, máme kvóty, máme smernice a tak ďalej. Integrácia je ďalšia dôležitá téma a myslím, že si môžeme povedať, že tí ľudia, ktorí k nám prídu, sa majú zaintegrovať a mali by sme im v tom pomôcť, aby to fungovalo lepšie. Toľko chcem povedať. Myslím, že už nemáme žiadnych tieňových tu medzi nami. Chce sa ešte niekto ďalší vyjadriť? Nie. Takže Cecil? Cecil Kierke, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Miriam za mm, túto správu o fonde, ktorý je veľmi dôležitý. Chcem sa vyjadriť niektorým prioritám. V súčasnom období je to citlivé obdobie a mnohé členské štáty miesto toho, aby zvyšili úsilie v oblasti integrácie a aby vyčlenovali na to viac prostriedkov, naopak ich znižujú a ja si myslím, že tento fond a e, by mohol nám pomôcť v tejto snahe. Členské štáty ho znižujú a ja to považujem za chybu. Ja myslím, že by mal tento fond zlepš- mať le- priamy prístup pre miestne orgány, samozprávy. A to sú vlastne tí, ktorí pracujú totiž v, konkrétne v tej e, integrácii. Keď to pôjde len cez centrálne vlády, tak e, integrácia na mieste tým bude trpieť. Už teraz máme mnoho štátov, kde sú osvedčené postupy realizované v teréne a tie musia teraz byť utlmované v dôsledku nedostatku peňazí. a to potom vedie k tomu, že stále viac e, ľudí je vyháňaných do neregulérnosti a hovorí sa o bezpečnosti, ale pravda je taká, že to vedie k e, neistote a tento fond by nám pomohol podporovať takéto opatrenia. Teraz k politike navracania návratu tu musím povedať, že niekto sa síce môže vrátiť, ale musí sa to diať dôstojne. Politika návratu musí byť realizovaná aj s pohľadom na korenie, lebo ľudia sa vracajú na miesta do prostredia a príčin, pre ktorými utiekli. Takže tu nehovoríme o readmisii ako o osobitnej politike. Musíme mať rôzne programy, ktoré pomôžu v krajine pôvodu alebo aj v krajine pobytu. Na to musíme tlačiť a tento bod musíme viac podporovať. A potom, Miriam, ešte jedna vec. Táto integračná politika sa často realizuje len s ohľadom na bezpečnosť a závisí od ministerstva vnútra Prečo nemôžeme vyzvať členské štáty, aby vytvorili ministerstvo, štruktúru, ktorá sa bude venovať len tomu, aby boli lepšie využívané prostriedky na integráciu. Ďakujem, Cecil. Miriam, chceš ešte povedať niečo na záver? Nech sa páči. Lehota pre pozmeňujúce návrhy je 6. Ďakujem tieňovým spravodajcom aj kolegom za ich vstupy. Chcem spomenúť dve veci hneď na Prvé je Dublin a článok 17. Článok 17 Fondu azyl migrácia odráža návrh komisie, ale môj návrh by bol mať pozmenujúce návrhy, ktoré odrážajú pozíciu parlamentu a e, chcela vyzvať tieňových, aby podpísali tieto návrhy. Po druhé, e, pokiaľ ide o prílohy, dostali sme viac pozmeňujúcich návrhov k prílohám, aby sa zabezpečilo, že sú v súlade s pozmeňujúcimi návrhmi nariadenia a myslím si, že prílohy sú naozaj tým skutočným srdcom tohto nariadenia. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s tieňovými. Ešte raz ďakujem. Ďakujem, Miriam Lehota je pre pozmeňujúce návrhy je 11. december. Komisia, ak sa hlasí o slovo, tak poprosím veľmi, veľmi stručne. Kýval som, ale nevideli ste ma tak veľmi stručne. Poprvé, ďakujeme za túto obrovskú prácu, ktorú ste tu odviedli. Solidarita je zahrnutá v návrhu komisie a musíme byť opatrní pri chápaní logiky solidarity e, ako osobitného cieľa. Dobre, ale nesmie to byť prázdny cieľ, len slovo E, v tematickej časti budeme mať readmisiu a podobne a tam to silne zdôrazňujeme, pretože tieto kategórie realokácia, readmisie budú veľmi špecifikované. Externá dimenzia výborne v správe, avšak pamätajte, že robíme veľa v oblasti správnej implementácie interných politik, ale potrebujeme aj externé komponenty pri prípravu na e, návrat a musíme aj pomôcť tretím krajinám, aby zlepšili svoju úroveň ochrany. To je spoločný cieľ, takže potrebujeme asi viac ako len 5 A nakoniec, ako som už povedal, a chcem to povedať aj pani Dali, to zvýšenie spolufinancovania je možno troška nadsadené, lebo je to nástroj s najvyššou mierou e, spolufinancovania. Je tam možnosť 100%, 90% a 75%. A to minimum percento je 20, 20, 20. Kolega Coelho povedal, že potreby sa budú priebehu času meniť a sú aj rôzne podľa členských štátov a preto máme 20% a pravdepodobne 20% pre všetkých nie je veľmi dobré opatrenie. Ďakujem všetkým za prácu na tejto téme a teraz ideme kolegovia hlasovať a začneme s opakovaným používania eh, informácií verejného sektora. Je to rekast Spravodajca prišiel, pán Korao, chcete sa vyjadriť? Nie, takže ideme hlasovať elektronicky. Keď hlasovanie funguje, kolegovia, máte tu so sebou svoje elektronické karty? Kto ešte nemá? Mám ten pocit, že dnes je ten deň. nechala v Envik, ostala karta v Envy, Brigit, kde ju máš? Dobre. Takže potom naznačí svoje hlasovanie. Kto ešte? Nikto. Dobre, tak ideme hlasovať. A máme dvoch poslancov, ktorí budú hlasovať e, aklamačne. Takže otváram hlasovanie pozmenujúci 12. Ešte môžeme hlasovať. Končím hlasovanie. Schválené. Potom pozmenujúci návrh 41. Začínam hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 44. Začíname hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmenici návrh 45. Začínam hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 46 otváram. Končím. Schválené. 7. Začíname. Končím schválené. 50. Je to 50, 51, 8, 53, 53, 56 identické. Začíname. Končím. Schválené. 9 za. Končím. schválené. 55 začíname. Končím. Zamietnuté. 10 začíname. Končím. Schválené. 61 za. Končím schválené. 65 začíname. Končím. Schválené 66 za. Teda začíname, pardon, končím. Schválené 67 začíname. Končím. Schválené. 11 začíname. Končím. Schválené. 70 od 1 začíname. Končím. Schválené. 72 za. Končím. Schválené. 73 za. Končím. Schválené. 74 začíname. Končím. Schválené. 75 začíname. Končím. Schválené. 76 začíname. Končím. Schválené. Ehm, odôvodnenie 13. 13 začíname. Končím. 14 začíname. Končím. Schválené. 15 za, e, začíname. Končím. Schválené jednotka. Začíname. Končím. Schválené 16. Začíname. Končím. Schválené 19. Začíname. Končím schválené 20. Začíname. Končím. Schválené 21. Začíname. Končím. Schválené. 22 začíname, pardon, prepačte, dvojka, nie 22, ale dvojka začíname. Končím. Schválené 23 začíname. Končím. Schválené 24 začíname. Končím. Zamietnuté. 25 začíname. Končím. Schválené. 26, 27 začíname. Končím. Schválené. 28 začíname. Končím. Zamietnuté. 29 začíname. Končím. Zamietnuté. 30. Začíname. Končím. Zamietnuté. 32. Začíname. Končím. Zamietnuté. 4 a 35 identické. Začíname. Končím. E, schválené. 36 začíname. Končím. Zamietnuté. 5 začíname. Končím. E, schválené. 38 Začíname. Končím. Taktiež schválené. 39 začíname. Končím. Schválené 40. Začíname. Končím. Schválené. A menovité hlasovanie o celej správe. Začíname. Končím. Schválené 34 ku 2, 2 proti, 2 sa zdržali. Gratulujem spravodajcovi. A teraz by sme išli hľadovať o jedinom hlasovaní o právach intersexuálnych osobách. Je to návrh, ktorý vychádza z širokej hody politických skupín. Koordinátori to Lili, 19. novembra Libe 20. novembra ústna otázka bude na januárovom pléne v súlade s pravidlom 128. Uznesenie má poukázať na po- ukončenie debaty v Libe. K tejto orálnej otázke budeme mať len jedno hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 30 za, 7 proti, nikto sa nezdržal. Týmto sme hlasovanie skončili. Ďakujem vám, kolegovia, za vašu e, trpezlivosť do poludnia. Colleagues, when it quietens down, we'll proceed with uh, point 16, uh, the report. Prejdeme teraz k bodu 16, to sa týka absolutória. Prosím, opustite sálu v tichosti. Okay, colleagues, um, we're going to proceed with the agenda. Um, if you are leaving, please... Uh... Pokračujeme v programe, prosím, opustite sálu láskavo v tichosti. Ak by to bolo možné, prejdeme k bodu 16. Vlastne je to celý rad bodov 16 až 26. Týka sa to absolutória v súvislosti s plnením rozpočtu pre jednotlivé agentúry Ide o preskúmanie návrhu stanovisk. Dám slovo spravodajcovi k všetkým 11 stanoviskám. Ide o absolutórium, o komisii, konkrétne ide o agentúry pre vnútro a e, spravodlivosť a taktiež ide o, o spolnomocnica pre ochranu údajov. Prosím ešte raz kolegov, aby opustili sálu v tichosti a aby sa spravodajca mohol uvať slova. Mr. Franz, if you want to make the presentation, please. Thank you. Please go ahead. Pán Franz. Danke, Herr Kollege. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich wie üblich... Kolegyne, kolegovia, ako uh, zvyčajne vychádzal som zo stanoviska Dvora auditorov a pripájam sa k pozitívnym hodnoteniu Dvora auditorov. Horizontálne Dvor auditorov vyčítal nedostatky e, v istom smere, že jednotlivé agentúry uh, nedostatočne komunikujú o výpise voľných eh, miest. Tiež stojí za slova kritiky to, že nie je dostatočný počet vzoriek výsledkov, ktoré dvor auditorov kontroloval v prípade spolomocnica pre ochranu údajov, iba jedna jediná platba za rok 2017 bola preverená. Chcel by som sa teraz eh, vyjadriť eh, k tým kritickým bodom, ktoré sú podľa mňa najpodstatnejšie, čo sa týka jednotlivých agentúr. Európska agentúra pre azyl EASO je jediná decentralizovaná agentúra. Jej rozpočet e, nemá odporúčanie absolutória od dvora auditorov. Už rozpočet na rok 2016 e, ani tu parlament neudiel absolutórium. Viete iste, že v októbri sa to potom dohnalo e, Naďalej platia nedostatky v administratíve, v personálnom vybavení, taktiež v obstarávaní. Taktiež platby eh, sú vo výške 10,3 celého objemu. To dvor auditorov vyhodnocuje ako nekonformné. A predsa by sa malo uznať, že vďaka novému vedeniu agentúry je agentúra na, na dobrej ceste. Kolegyne, kolegovia, som zvedavý, či vy odporúčite absolutórium agentúre EASO v porovnaní s Frontexom. To e, sú zaznamenané nárasty aj po finančnej podpore. Zdá sa však, že to nefunguje celkom optimálne. Už v druhom roku sa výrazne nadhodnotili rozpočtové potreby, čo spôsobilo 17 E, chybacích prostriedkov od roku 2014 sú tiež problémy pri platbách e, v oblasti spolufinancovania členskými štátmi. Ešte čo sa týka základných práv a ich ochrany, napriek viacerým výzvam nie je e, dostatočné personálne a finančné vybavenie pre túto jednotku Frontex naďalej, teda je Eh, v podstate len eh, agentúrou na ochranu hraníc, bez toho, aby sa prihľadalo aj na občianskú spoločnosť, namiesto toho, aby sa celostne eh, snažil posilňovať hraničnú politiku. Tiež by som si dovolil skritizovať, že je tam nevyvážené zastúpenie rodových pracovníkov spomedzi 17 členov i 11 žien. Ehm, taktiež eh, nie sú celkom dodržané eh, finančné plány ani časové plány. 90, 90 IT projektov tejto agentúry je eh, udelovaných trom firmám, konzorciám. A to spôsobuje masívnu závislosť a mm, ak by vypadol jeden z týchto poskytovateľov, mohlo by to mať obrovské dopady. Chcel by som upozorniť, že predpisy utajovania, ktoré sa stiahujú na citlivú infraštruktúru, sa musia e, dôsledne dodržovať aj pri zadávateľoch z tretich krajín. E, inak e, to spôsobí obrovský bezpečnostný problém. Kolegyne, kolegovia, teším sa na ďalšie návrhy, ktoré predložíte spoločne. Verím, že sa nám podarí vypracovať užitočné stanovisko. Ďakujem. Ďakujeme aj my, pán Franc. Nemám zoznam tieňových spravodajcov. Ospravedlňujem sa. Dáme slovo teňovým spravodajcom. Začneme tým, že za EPP dostane slovo Roberta Mecola. Ďakujem. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi pánu Francovi za jeho prácu na týchto 11 stanoviskách o absolutóriu. Všetky tieto stanoviska podľa nás sú dobrým základom pre ďalšie rokovania. Naša skupina podporuje väčšinu obsahu týchto stanovísk. Domnievame sa, že je to spravodlivé vyhodnotenie finančnej pozície týchto agentúr v oblasti spravodlivosti a vnútra. Plne súhlasíme so spravodajcom, keď žiada vyššiu transparentnosť a taktiež eh, intenzívnejšie zverejňovanie voľných pracovných miest. To sa uvádza vo všetkých stanoviskách v celotóriu a to podporujeme. Ale máme isté výhrady v viacerých aspektoch, ktoré sú obsiahnuté v jednotlivých stanoviskách. Napríklad vo všeobecnom rozpočte EÚ tu spravodajca vyzýva členské štáty, aby rozlíšili povahu jednotlivých súm vo výračných súvahách a jednotlivých národných programoch, aj keď aktuálne postupy sú podľa požiadaviek stanoviť v legislatíve. To je dôležitý bod. Musíme to odovzdať aj našim kolegom, ktorí rokujú práve teraz e, o ďalších pravidlách na roky 2021-2027. Neviem, či by to malo byť obsahnuté už v tomto absolutóriu z nášho výboru. Teda v tomto stanovisku je to preto, že parlament bol jeden zo spolulegislatívnych orgánov, ktorý rokoval o aktuálne platnom nariadení. To isté platí aj pre stanovisko Eurojuste. Aj tu je e, súbor otvorených odporúčaní dvora auditorov preto aby agentúra prehodnotila definíciu úlohy a právomoci riaditeľa a kolégia Eurojustu. To je otázka, ktorá je nad rámec kontroly agentúry. V prípade Frontexu ďalej tá rodová nevyváženosť riadecej rady Frontexu vyplýva z rozhodnutí členských štátov, nie agentúry samotnej. Okrem toho je dôležité upozorniť, že zdroje, ktoré sú pridelené úradníkovi pre základné práva, sa zvýšili priebehu rokov. Jasne sa ukazuje, že ešte stále je čo doháňať, ale je tiež dôležité zdôrazniť pozitívne kroky agentúry, e, ktoré e, vlastne stimuloval aj parlament a náš výbor vo svojom stanovisku. Ďalej Europol. Spomína sa tu jednotka interného postupovania a to je zabudnuté, je treba vysoko vyzvihnúť prácu tejto jednotky, nemali by sme spochybňovať jej právny základ na fungovanie. Ďalej EULISA Spravodajca upozorňuje na to, že sa zadávajú externe IT projekty. To súvisí najmä s nedostatkom pracovníkov, ktorí je predelený agentúre. Tiež spochybňujeme, to, že to spochybňuje mandát agentúry, to by nemalo byť súčasťou akékoľvek stanoviska absolutóriu. Ďalšie aspekty podľa nás nie sú relevantné v kontexte absolutória, napríklad odseky o tom, čo sa týka výkonu EDPS eh, e na operatívnej úrovni, ďalej eh, mandát eh, agentúry pre základné práva alebo Eh, kurikula CEPOLu. Toto tiež eh, je ďalším príkladom teda tieto učebné osnovy Akadémie CEPOL. Nemyslíme si, že je to relevantné v kontexte absolutória. Teším sa na eh, prijednávanie podrobností a správy dvora auditorov, aby sme si mohli podrobnejšie vyhodnotiť činnosť tejto agentúry pre vnútro spravodlivosti sa teším na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom a ďalšími tieňovými spravodajcami v najbližších týždňoch. Ďakujeme, Roberta. Teraz za SAD Katarína Činiči. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za vynaložené úsilie V podstate súhlasíme so spravodajcom do veľkej miery. Niekoľko agentúr v sektore vnútra spravodlivosti je vystavených eh, tým najzložitejším úlohám v oblasti bezpečnosti, migrácie, základných práv a tak ďalej. A samozrejme sú to oblasti prepojené, je treba ich eh, primerane koordinovať. Už e, sa aj rečnička predo mnou e, trošku vyjadrila, ja by som nadviazala, dajme tomu agentúra Eurojust. To je osobitne dôležitá významná agentúra zaistenie bezpečnosti a spravodlivosti a budúcnosti. Európska prokuratúra tiež bude jej súčasťou v rámci boja proti cezhraničnému zločinu. Je tu snaha o racionalizáciu, prijalo sa nové nariadenie. Myslím, že je významné, že správa dvora auditorov a stanovisko musia skonštatovať isté zlepšenie eh, v účtovných súvah a taktiež celkovo spravovanie tejto agentúry ďalej. Čo sa týka Eulisy, už kolegyňa Mecola to načrtla. Nepochybne Eulisa sa bude musieť vysporiadať s výzvami v budúcnosti v súvislosti s prepojením zložitých databáz. To má čoraz väčší význam. V týchto procesoch tiež ma trošku znepokojuje aj vyjadrenie spravodajcu aj dvora auditorov, čo sa týka externého zadávania úloh tejto agentúry v prípade IT projektov. je to snaha skôr um, vyhnúť sa takému externému zadávaniu vzhľadom na bezpečnostné rizika, ale chápem, eh, že dôvodom je nedostatok pracovníkov. Ešte stručne k agentúre EASO. Zdôrazňujú sa isté problémy súvisiace s, so spravovaním a taktiež s účtovnými súhami tejto agentúry, ale vzhľadom na veľký význam agentúry ASO mali by sme pamätať na dve dôležité veci a mali by sme pristupovať opatrne k rozhodnutiam. Agentúra je podľa mňa na správnej ceste, čo sa týka vysporadovania sa s problémami Proces súvisiaci s vymenovaním výkonného riaditeľa prebieha dobre. Nové vedenie sa zaviazalo k istým rozhodnutiam, čo sa týka konkrétne výhrad dvora auditorov. Je tu snaha o nápravu a je tu snaha zaviesť interné kontroly. Myslím, že teda agentúra sa oberá dobrým smerom, čo sa týka riešenia problémov, ktoré boli zistené. Na to by sme mali podľa mňa pamätať pri posudzovaní absolutória. Chcem vás ubezpečiť, že urobím všetko preto, aby sme spolupracovali so spravodajcom eh, čo najefektívnejšie. Som si istá, že to platí aj pre ostatných ľudí. To je všetko zhruba. Thank you very much, Katerina. Ďakujeme. Myslím, že to je zhruba všetko k tenivým spravodajcom. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Nevidím nikoho ďalšieho, kto by sa hlásil. Ja som sa zúčastnil schôdze vo Vilniuse eh, Rady pre vnútro spravodlivosti, Tam sa prejednávali práve agentúry. Je to jediná schôdza svojho druhu. Je tak veľa agentúr, ktoré spadajú do tejto oblasti pre vnútro spravodlivosť. Bolo zaujímavé vypočuť si ich postoje. Do veľkej miery to zapadá do toho všeobecného smerovania, ktoré popísal pán Franc, pani Činiči a pani Mecola. Myslím, že si cenia tiež podporu aktívnych poslancov v našom výbore. Spomenul by som eh, ja niekoľko aspektov. V prípade Eurojustu naozaj je to tak, že tam je neprimerane nízky rozpočet eh, oproti ostatným agentúram, ale realita je taká, že oni vlastne budú mať eh, právomoci na úrovni prokuratúry, keď Europol a ostatní vlastne ukončia svoje vyšetrovanie. Je za tým teda istá logika že tento rozpočet je relatívne obmedzený v prípade Eurojustu. Katarína, tebe by som rád povedal, že sme sa tomu podrobne venovali na tomto stretnutí vo Čo sa týka reformy EASO, samozrejme teraz bez zhľadu na to šetrenie, ktoré sa týka OLAFu, aj pán Franca zúčastnil tohto stretnutia. Nepochybne eh, nás bude informovať. Rozhodne je treba uznať, že tieto reformy tam eh, pokračujú. Myslím, že viaceré vyzerajú veľmi slubne. V prípade takéto agentúry sú naozaj naliehavo potrebné. Viem, že pani Mecola a ostatní kolegovia veľmi pozorne túto situáciu sledujú. Chcem ich poprosiť, aby v tom pokračovali. Ako už povedala pani Ečiniči, musíme byť opatrní. Ďalšie otázky, ktoré sa týkajú absolutória. by som mohol možno zaslať vám, pán France, priamo osobne. Viem však, že agentúry si veľmi cenia prácu nášho výboru. Žiaden iný výbor sa nezaoberá toľkými agentúrami ako náš výbor. Ešte raz ďakujem za vynaložené úsilie. Chce sa niekto ešte prosím ojať slova? Ak nie, pán Franc, chcete uzavrieť rozpravu? Ja, ich Chcel by som sa poďakovať kolegom um, aj za ich ponuky. Veľmi rád ich vezmem na vedomie a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme aj my. Lehota na pozmeňovací návrh je stanovená na 6. decembra. Prejdeme ďalej k bodu 27. Ide o predloženie návrhu stanoviska k nástroju predstupovej pomoci IPA 3. Spravodajkyňou je Bodil Valero, ale nie je. Aha, práve prichádza výborne kľudne sa usaď a začneme. Okay, I thought I was very early. It was uh, 11.10 in the program, I think. Ja som si myslela, že prídem uh, o mnoho skôr. Bolo to naplánované na neskôr. No, rozbehli sme sa trošku rýchlejšie. Tým pádom eh, sa dostávame k tvojmu bodu skôr. Nájdem si všetky podklady a môžeme začať. Nemusíš sa ponáhľať, ide o predloženie návrhu stanoviska k nástroju prestupovej pomoci. Budem hovoriť po švedsky, nasadte si sluchadlá. Ďakujeme, Bodil, nech sa ti páči. Venujeme sa vytvoreniu nástroja predstupovej pomoci, tzv. nástroj IPH3. Viacero krajín, ktorý sa to týka v prílohe Albánsko, Bosna, Hercegovina, Island, eh, Montenegro, ďalej Turecko, eh, Republika Firom, a podobne. Tri dôležité veci sú usmernením pre tento návrh stanoviska. Tento nástroj e IPA3 musí byť súčasťou stratégie pre krajiny Západného Balkánu a taktiež musí byť nosný pre určovanie vzťahov s Tureckom. Mala by sa dosiahnuť dohoda a súlad s týmto nástrojom a ďalším nástrojom, ktorý s tým súvisí predchádzajúcim, je treba dodržať smerovanie v iných oblastiach, čo sa týka klimatickej politiky, to je rozsiahla oblasť, ale tiež čo sa týka migrácie a bezpečnejšej Európy. Keď sa pozrieme na konkrétny návrh, ja som vychádzala z toho, že som sa snažila predchádzať zdvojovaniu, prekrývaniu sa s inými zdrojmi financovania v oblasti financovania migrácie a bezpečnosti, keď to v rýchlosti nájdem. Tu je dosť eh, eh, často prítomné prekrývanie sa v prostriedkoch. Domývame sa, že tieto prostriedky sú určené na eh, pomoc zvyšovania bezpečnosti, migrácie, bezpečnosti hraníc, ale Okrem toho už existuje nový integrovaný fond pre eh, riadenie hranice, taktiež je tu fond pre azyl a migráciu, tiež máme eh, fond na zvýšenú internú bezpečnosť. Tieto prostriedky by teda mali byť určené na predstupovú pomoc, aby sa podporovala sociálna súdržnosť v týchto krajinách. Tie by sa mali využívať na to, nie na kontrolu hraníc a migráciu. Teda ja by som rada navrhla, aby sme tento aspekt stiahli a namiesto neho by sme sa mali zamerať na posilnenie princípov právneho štátu, demokracie, základných slobôd, ďalej efektívnosť administratívy, aproximatívny prístup k legislatíve, ďalej posilnenie hospodárskeho sociálneho vývoja, ďalej posilnenie sociálnej ochrany, sociálnej integrácie a tiež inklúzie, ďalej posilnenie územnej cezhraničnej spolupráce. Podľa mňa toto je nosné eh, v kontexte prestupovej pomoci. A v tomto smere som predložila viacero pozmeňovacích návrhov k tomuto návrhu. Príliš e, sa to zameriava na migráciu a kontrolu hraníc. Ja som sa preto snažila e, zdôrazniť tie ďalšie aspekty, ktoré som práve popísala podrobne. Navrhujem, aby sme do toho zahrnuli aj ďalšie zraniteľné skupiny, napríklad Rómov. Chceme totiž posilniť spoločnosť, chceme poskytnúť pomoc a podporu spoločnosti v týchto krajinách. Mali by sme to vnímať cez prizmu sociálnej sféry a nie len cez prizmu ochrany hraníc. Chceme prispievať zvyšovaniu rastu v týchto tretich krajinách prostredníctvom sociálnej inklúzie a súdržnosti. Cieľom je posilniť tieto krajiny, tiež posilniť hodnoty, ktoré sú pre nás kľúčové v týchto krajinách. Mali by sme sa zamerať tiež viac na integráciu. A ešte posledná vec – Musíme tiež sa snažiť venovať mladým ľuďom prostredníctvom vzdelávania a malo by sa zajistiť vzájomné uznávanie dokladov o vzdelaní bežných listov a podobne. To uľahčí spoluprácu do budúcna. Ďakujeme pekne, Bodil. Pani Hujsmanová sa hlási o slovo. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Валеро. Аз напълно споделям. Ďakujem pekne, ďakujem pani Valero. Ja plne súhlasím s tým, čo práve popísala. Myslím, že je dôležité, aby tento nástroj IPA3 bol novým nezávislým nástrojom v rámci VFR bude sa nasadovať v roku 2021. Tento nástroj je naozaj jedinečný a môže pomôcť veľmi konkrétne týmto krajinám, o ktorých tu hovoríme, v ich procese e, snahe stať súčasťou EÚ. Teda cieľom je zajistiť e, postupný rozvoj týchto krajín. Chceme im pomôcť e, získavať nové zručnosti, Skúsenosti Je dôležité tiež podporovať e, e, spoločenskú spoluprácu prostredníctvom cezhraničných programov a podobne. Všetky tieto programy sú e, základom našich dobrých susedských vzťahov a to je zase osobitne dôležité, najmä čo sa týka krajín Západného Balkánu a nášho dialogu s Tureckom. Všetky tieto aspekty sú veľmi dôležité a významné. A teším sa na ďalšiu spoluprácu. Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni za jej úsilie. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme. Ak sa nikto ďalší nehlási o slovo, Bodil, chceš to uzavrieť? Oh, sorry, Mr. Nudge uh, would like to... Pardon, pán Nudge. Sorry, thank you. On behalf of... Uh, Ďakujem. V mene pána Šogora by som rád a predniesol jeho vystúpenie, keďže sa nemôže zúčastniť žiaľ. Stanovisko EPP je také, že tento prestupový proces je mocným nástrojom demokratizácie a zmien reforiem v štátoch vzhľadom na výrazné stimuly, ktoré prináša a tiež e, s tým súvisí efektívna kontrola splnenia šengenských kritérií. Dokonca by sa dalo tvrdiť, že doposiaľ EÚ bola efektívnejšia v obrane svojich hodnôt v tomto období, než po tom, čo sa krajina stala súčasťou EÚ. Ale zo skúseností vidíme, že reforma politického, právneho, hospodárskeho systému a, a tiež dosahovanie dlhodobých zmien v týchto krajinách, aby sa stali budúcimi členmi EÚ, to je veľmi zložitá úloha. A preto je dôležité, aby reformy týchto kandidátskych a potenciálne kandidátskych krajín mali podporu aj takým spôsobom, ktorý bude efektívny, aby sa pamätalo na všetky výzvy. Pán Šogor by chcel privítať to, že spravodajkynia podporuje demokratizáciu, dodržovanie základných práv, nezávislosť súdnictva a tiež podporovanie transparentnosti a boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Na to, aby sa zaistilo prepojenie so základnými hodnotami EÚ, ešte vo väčšej miere pán Šogor navrhuje posilniť dodržovanie podmienok tohto nástroja prestupovej pomoci tým, že sa zaistí možnosť, aby komisia pozastavila prestupovú pomoc v prípadoch, keď dôjde k dlhodobému porušovaniu zásady demokracie, predsepoprávneho štátu, dodržovanie ľudských práv a základných slobod a tiež záväzkov, ktoré vyplývajú z dohôd uzavretých s úniou. Osobitne, eh, čo sa týka veľmi pohnutých eh, nedávnych dejín krajín Západného Balkánu, by sme radi zdôraznili význam takého patrení, ktorých cieľom je podporiť politický dialog, snahu o zmierenie a práva menšín, dobre susedské vzťahy a tiež regionálnu hospodárskú integráciu. Nesúhlasíme so spravodajkyňou v jej návrhu eliminovať financovanie pre bezpečnosť a zaistenie hraníc a migráciu s tvrdením, že takéto opatrenia sú už pokryté v iných fondoch v novom integrovanom fonde na spravovanie hraníc, migračnom fonde a podobne. aj keď tieto fondy možno pokrývajú podobné alebo súvisiace oblasti, predsa len primárne sú určené členským štátom EÚ e, na rozdiel od tohto nástroja IPA. Boli by sme za silné záruky proti financovaniu legálnych e, činností, tak aby tieto výdavky sa nefinancovali dvojnásobne z dvoch rôznych e, nástrojov financovania. Pán Šogor sa teší na úzkú spoluprácu so spravodajkyňou v tejto oblasti. Ďakujeme pekne, pán Náť, za to, že ste to prezentovali v mene tieňového spravodajcu. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Pani Jaroka, nech sa páči. Ďakujem, len ak je to možné, dobre. Len som chcela zvorazniť jednu vec. Práve som si odbehla na schôdzu, ktorá sa týka krajín Západného Balkánu. Tam sa intenzívne diskutuje aj v kontexte toho, ako oni vnímajú tieto prostriedky. Ja som si uvedomila, že aj všetky ostatné fondy, napríklad všetko to, čo spadá do IPA, čo sa týka riešenia chudoby, to sa z toho nefinancuje teda peniaze nečerpajú, nevedia ako to čerpať. To mi vlastne povedali, bolo to veľmi zaujímavé z akademického hľadiska. Myslím teda, že im budeme musieť poskytnúť nejakú pomoc. A to o mnoho priamejšie, pretože my im dávame viac peniazy, ale oni ich nevyužívajú a problém sa nerieši. Nevedia, ako na to niekedy ani členské štáty e, samotné nevedia, ako to riešiť. Myslím, že vzájomný pozor porozumením, diskusiou a výmenou osvedčených postupov e, sa musíme snažiť e, navrhnúť nejaký rámec, nejaké balíky, dajme tomu, riešení. Ja sa dajme tomu, orientujem eh, v oblasti základných práv, v oblasti chudoby. Tu by som aj vedela niečo konkrétne im navrhnúť, dajme tomu, čo sa týka boja proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami, tu by sme mohli navrhnúť konkrétne kroky, keď im tieto peniaze poskytujeme. Ďakujem. Ďakujeme za to, že aj pán Šogor na to upozorňuje. Ja s ním súhlasím. Ďakujeme aj my. Ešte predtým, ako dám slovo späť Bodil, dáme prístor komisii Good morning everyone. Dobrý deň, pán predseda. Komisia víta stanovisko a pani Valero najmä to, že sa spravodajkynia vyjadruje o tomto nástroji ako o dlhodobej forme podpory krajín Západného Balkánu. Berieme na vedomie to, že e, pripisujete veľký význam niektorým oblastiam pomoci, najmä sociálna inklúzia, a E, sociálna ochrana, podpora rovnaké príležitosti, taktiež ochrana marginalizovaných komunít. Domnievame sa, že toto sú naozaj prioritné oblasti pre komisiu. návrhu nariadenia sú niektoré z týchto oblastí presne uvedené spolu s tematickými prioritami, teda v prílohách sú popísané konkrétne priority a tiež osobitne cieľ a princípy raného štátu. Tu sú tiež uvedené niektoré oblasti, na ktoré upozorňujete najmä medzinárodná ochrana, rovnaké príležitosti, ochrana migrantov a v prílohe 2 cieľ D. Tu sú v kategórii sociálneho rozvoja popísané niektoré subtematické priority, ktoré presne idú tým smerom, ktorý žiadate zvýšenie sociálneho e, začlenenia a zlepšenie sociálnej ochrany a podobne. Tiež súhlasíme s tým, že je potrebné predchádzať prekrývaniu v kontexte týchto nástrojov na podporu migrácie z tohto pohľadu. Súhlasíme s vami, že komisia celkovo v príprave BSR spísal návrh, ako harmonizovať a zaistiť lepšie interný a externý nástroj, ktorý sa týka migrácie. Toto sme postupili aj ďalším výborom a rade. Ak si želáte, môžeme to poskytnúť aj vám. Ďakujem pekne ešte raz za slovo. Teším sa na ďalšiu spoluprácu v tejto oblasti. Ďakujeme komisii. A ešte teda Bodil, môžeš to uzavrieť. Chcem sa poďakovať tým, ktorí sa už vyjadrili. Teším sa na pozmeňovacie návrhy, pretože to chápem tak, že nejaké budú. A veľmi ma zaujali vaše pripomienky. Môžete vypracovávať eh, pozmeňovacie návrhy do 3. decembra do 5 potom ich budeme zvažovať. Hlasovanie na výbore je naplánované na 10. januára, pokiaľ um, uh, viem. Ďakujem, to je od mňa všetko. Ďakujem, môžeme pokračovať s ďalším bodom. Ešte si chvíľočku počkáme na spravodajcu pána Niedermillera. Budeme sa venovať e, e, agentúre Európskej únie pre azyl. Kým príde pán spravodajca, tak e, chvíľočku počkáme. Mrzí ma to, kolegovia. Urobíme si 10-minútovú prestávku, kým príde pán Niedermiller. Mrzí ma, že sa toto dnes do poludnia deje tak často ale kolegovia sú dnes ráno jednoducho prítomní na hlasovaniach na viacerých výboroch naraz, čiže pán Miller už je na ceste. A taktiež sme trošku predbehli náš plánovaný časový rozvrh, takže teraz vás poprosím o strpenie. Ďakujem. Dear colleagues, thank you for your patience. We can begin on point 28, which is the um, point on the European Union Agency for... Takže môžeme sa pustiť do bodu 28. Pán Niedermiller, spravodajca, nám predstaví eh, návrh aktualizovaného mandátu. Eh, týka sa to teda eh, tohto azylu. Mali by sme za normálne okolnosti hovoriť o návrhu správy, avšak e, museli sme opätovne naštartovať v tomto prípade, ktorý nemá precedens, e, všetky otázky poriadku. Návrh e, komisie bol predstavený ko legislátorom a my sme pritom už mandát schválili v roku 2016 a e, medzi inštitúciálne rokovania už prebiehali v roku 2017. E, v mene spravodajcu, e, pardon, parlamentu spravodajca poslal oznám komisii aj rakúskému zástupcovi, kde hovoril o predbežných výstupoch na strane parlamentu a žiada o zrýchlený postup Zástup dnes ráno prebehlo stretnutie zástupcu komisie rakúskeho predsedníctva a som presvedčený o tom, že nás Peter e, o, bude o tom informovať podrobnejšie o výstupe tohto stretnutia. Nech sa páči teda, Peter, máš slovo. Môžeš nás poinformovať. Ďakujem za slovo, pán predseda. Tak ako ste povedali, e, tento dokument má už dlhú históriu. No a tiež si, e, ste už povedali, že sa nám podarilo dopracovať k dohode už za malckého predsedníctva. Bola to politická dohoda, e, e, bolo to v júni roku 2017, potom sa dlho nič nedialo a v septembri 2018 Európska komisia vypracovala nový návrh v rámci toho istého pod vstupu. To e, zatiaľ e, nemá precedens a to z dobrého dôvodu, pretože tento pozmenený návrh komisie bol e, vypracovaný pod e, tým istým procedurálnym číslom a v rámci bodu, kde parlament už prijal mandát. Aby Európsky parlament mohol formálne zareagovať na návrh komisie, tak musel parlament podstúpiť dosť zásadné procedurálne problematické postupy, musel e, konať e, naozaj na hraniciach svojich vnútorných e, pravidel poriadku. Ako som povedal, predbežná dohoda už bola dosiahnutá v júni 2017 medzi zúčastnenými stranami. Bez ohľadu na fakt, že ten text bol na technické rovne preformulovaný a vyplynul z toho konsolidovaný text vrátane úvodných ustanovení. A teda už rok je k dispozícii text prijatý na pre, pre, prijatie. Komisia teraz opätovne otvorila časť e, tohto návrhu. Ja si myslím, že pozmenený návrh komisie spolu e, legislátorov nepribližuje k prijaťu nového nariadenia EÚ v rámci ešte tohto parlamentného mandátu. Na, naopak skom, komplikuje prijatie e, návrhu závisí to na iných dokumentoch, ktoré ani nespadajú do balíčka pre azyl. Je dôležité, aby e, toto nariadenie bolo čo najskôr e, platné a tým pádom je jediný solidný základ predbežné prijatie toho, čo už bolo pripravené za malského predsedníctva. Takže je dôležité naozaj opätovne preskúmať ostávajúce texty v hranatých zátvorkách toho konsolidovaného textu Eh, vzhľadom na vývoj e, za uplynulý rok a treba sa doracovať k finálnemu prijaťu. Komisia tvrdí, že zapracovala do znenia text predbežnej dohody, avšak tie navrhované pozmeňovacie návrhy zachádzajú trochu ďalej a menia ducha a podstatu eh, jednotlivých ustanovení a to pomerne významne. No čo je ešte dôležitejšie? E, kom, aj na základe môjho hodnotenia, aj, aj komisie, tie navrhované zmeny sú nekompletné. Pokiaľ by boli prijaté zo strany spoluzakladateľov, tak, tak či tak sú tam ďalšie časti, ktoré by mali byť otvorené najmä postup týkajúci sa poskytovania technickej operatívnej pomoci, roz, rozmiestnenie podporných tímov v oblasti azylu a potom otázka ochrany údajov, ako aj ďalších súvisiacich nástrojov. Ja sa preto domnievam, že pozmeňovací návrh hrozí, že, že, že opätovne otvorí rokovania o celom texte, ktorý bol už predbežne odsúhlasený. Z hore uvedených dôvodov by som sa eh, chcel na záver vyjadriť, že Návrh komisie predstavuje zásadný posun, pokiaľ ide aj o mandát, aj o fungovanie agentúry. Vzhľadom na to, že je naozaj urgentné ustanoviť túto agentúru, som presvedčený o tom, že takáto veľká zmena či posun v politike by mohla naozaj zásadne negatívne ohroziť e, budúcnosť tohto nástroja to, čo už máme k dispozícii, e, bol súčasť politického kompromisu, bola súčasť politického kompromisu medzi spolulegislátormi. Ja som naozaj prekvapený, že je to teraz opäť na stole v novej forme. Myslím si, že ten, tá predbežná dohoda, ktorá bola dosiahnutá teda za malského predsedníctva, je jediný solidný základ pre budúcu agentúru EÚ v oblasti azylu a čo najskôr by sme sa mali vrátiť k zostávajúcemu e, textu v hranatých zátvorkách. Tým pádom by text predbežnej dohody bol tým základom e, ďalších diskusí. Ako som hovoril, pán predseda, dnes ráno prebehla krátka neformálna schôdza s komisárom Avratomom a s zastupcami rakúskeho predsedníctva. Pokúsime sa naozaj nájsť nejaké riešenie do budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, Peter za to, že si informoval výbor o aktuálnom stave. Carlos Coelho za EPP by sa chcel vyjadriť, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Keď sme hovorili o návrhu komisie minulý eh, rok v oktobri, ja som povedal, že pokiaľ viem, tak dohoda už existuje. Pokiaľ viem, tak to bol prvý dokument o azyle, kde sa podarila dosiahnuť predbežná dohoda. A to už bolo takmer pred dvoma rokmi. Nevieme prečo Európska komisia zvolila takýto postup. A stále nevieme, e, čo vlastne e, očakáva rada. Avšak viem, čo treba urobiť. Musíme schváliť novú Európsku agentúru pre azyl a to pred ešte koncom tohto mandátu. Tento cieľ určite chceme dosiahnuť. To spôsob, ktorý si zvolil eh, spravodajca Peter Nedemoller je správny spôsob. Môže pán spravodajca rátať s našou plnou podporou. Teda, zoberieme si tie nové pozmeňovacie návrhy komisie a zapracujeme ich do toho, čo už máme na stole, do tej predbežnej dohody, ktorá, ako Peter povedal, predstavuje solidný základ. sa môže s nami počítať, naozaj sa budeme snažiť toto dosiahnuť čo najskôr. Ja chcel by som naozaj vyzvať komisiu a predsedníctvo, aby e, bol, sa tomu rovnako intenzívne venovali ako parlament, aby sme naozaj tú novú e, agentúru pre azyl schválili čo najskôr. Ďakujem pekne. Okay, that's excellent and very supportive of the... Ďakujem veľmi pekne, to som rád, že podporujete a spravodajcu v tom, že to naozaj treba robiť rýchlo. Sofy, ja s tým absolútne súhlasím a ešte by som chcela dodať, že som naozaj e, podráždená tým, že komisia poprvé e, súhlasí s tým, že sa stáva že sa dostáva takto do rúk rady. Je to e, opätované prepracovanie mm, smernice, ktoré je absolútne zbytočné. Pritom rada blokuje akýkoľvek pokrok, e, pokiaľ ide o celý balíček e, azylu. Je to naozaj nezodpovedné, je to hamba. Pozrime sa na tú situáciu. Už je to štvrtá zima, kedy ľudia žijú v Grécku v stanoch Myslím si, že by sme mali zavrieť radu do takéhoto tábora v Grécku v zime a som presvedčená, že tam by absolútne e, rýchlo sa dopracovali k dohode. A prečo by sme my ako parlament mali akceptovať to, že e, rečnička má problém s mikrofónom, že by sme mali hovoriť o týchto nových dokumentoch, keď rada vôbec odmieta e, akýkoľvek pokrok v oblasti mm, azylu. Prečo? Nemali by sme to ako inštitúcia vôbec pripustiť. Taký Sophie. Ďakujem, Sophie blokovanie balíčka o azile je, je nehorázne, to je pravda. Ďakujem pekne. Kto by sa ešte chcel ujať slova? Kým dám slovo komisii? Dobre, takže to bol tento takýto jemný úvod. Pán Ryan, že ste v rukách rady, tak sa prosím teraz vyjadrite vy. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chceme sa podekovať tomu, že pán spravodajca pridelil takúto prioritnú hodnotu tejto správe o to, že chcú zrýchlený postup. Chcem sa poďakovať pánovi Niedermajerovi príležitosť, za príležitosť, že mal možnosť dnes s ním pán komisár hovoriť aj s ním, teda aj s inými tenými spravodajcami. Bola to podľa mňa veľmi konštruktívna diskusia. Komisia tiež uh, už uh, očakáva uh, diskusie medzi spolu spolulegislátormi. Uh, Myslím, verím, že sa nám podarí docieliť ustanovenie jednotlivých častí znenia ešte za mandátu tohto parlamentu. Áno, vnímame, že E, takáto agentúra je kľúčovým pilierom funkčného azylového systému a je to tiež e, prejavom solidarity k tým členským štátom, ktoré čelia najviac tým migračným tlakom. Preto komisia v septembri vypracovala tento naozaj úzkocielený, e, tieto úzkocielené, úzko zamerané pozmeňovacie návrhy, ktoré majú E, pomoc agentúre, je tam jasne definovaný mandát, ktorý bude riešiť všetku operatívnu pomoc, ktorú tie členské štáty môžu potrebovať. Ešte by som chcel zdôrazniť, už sme to uvádzali aj na zasadnutí Libe v oktobri, keď sa ten e, návrh predstavoval, že tento pozmenený návrh nemá za cieľ opätovne otvoriť samotnú podstatu predbežného dosiahnutého politického predbežné politické dohody, ktoré sa podarilo dosiahnuť minulý rok. My absolútne rešpektujeme toto predbežné dohodnú, túto predbežnú dohodu. Čo je v novom návrhu? Chceme stávať na tejto predbežnej dohode a zohľadniť skúsenosti, ku ktorým sme sa e, za uplynulý čas dopracovali, najmä v Grécku a v Taliansku. A na základe týchto e, skúseností sa ukázalo, že potrebujeme ešte viac rozšíriť operatívnu pomoc, ktorú by agentúra mohla ponúknuť členským štátom. Z tohto dôvodu dúfame, že parlament e, e, bude môcť odsúhlasiť tieto obmedzené zmeny. Verím, že parlament uzná ich význam a zapracuje ich do znenia. No a pokiaľ ide o jednotlivé prepojenia e, na iné nástroje v oblasti azylu, o ktorých hovoril pán spravodajca, tak e, mnohé z nich sú v tejto chvíli, áno, v hranatých zátvorkách, Komisia sa domnieva, že toto je možné na technickej úrovni rýchlo vyriešiť a pokiaľ to bude potrebné, tak takže sa bude odvolávať na existujúce nástroje. Nemalo by to brániť e, zrýchlené, alebo rýchlemu prijatiu e, mandátu na poslednej agentúre. Čiže komisia sa teší na to, že tieto rokovania začnú čo najskôr a samozrejme sme pripravení aj ďalej diskutovať na technickej úrovni akékoľvek otázky, ktoré by ctení poslanci a poslankyne mohli mať. Tých otázok je asi dosť. A možno, že sme ich mali riešiť prvé, ako ste vydali toto vyhlásenie, ak mám pravdu povedať. Peter, neviem, či chceš opäť opakovať to, čo si už povedal. Stretli ste sa dnes ráno. Chceš nám o tom niečo povedať? Tak ako si povedal, tam tu už netreba nič vysvetľovať. Dnes ráno prebehla táto schôdza ja súhlasím s komisiou, že tá schôdza bola konštruktívna. Budúci týždeň sa stretnú tieňoví spravodajci a pokúsime sa naozaj urobiť, čo bude v našich silách. E, áno, vy, uvedomujeme si problémy a rozdiely pri týchto rokovaniach. e, parlament sa však vždy snaží pristúpať k veciam konštruktívne, takže uvidíme, ako to bude vyzerať budúci týždeň. Ďakujem. I'm, ha- I'm having a meeting with the rapporteurs of the uh, of each of po tejto schôdze sa stretnem so všetkými spravodajcami všetkých e, častí azylového balíčka, aby sme sa naozaj osviežili stratégiu, aby sme e, e, naozaj zohľadnili to, že toto je naozaj seriózna záležitosť. Ďakujem teda Peter, ďakujem e, teňovým spravodajcom. Pozmeňovacie návrhy môžete podávať do 3. decembra. Vieme, aké sú tu s týmto dokumentom problémy, takže Peter, ešte raz ďakujem pekne za tvoju prácu. Kolegovia, ďakujem. Myslím, že môžeme prejsť na pod 29. Sú tu všetci prítomní. Áno, dobre, takže kolegovia, toto je posledný bod e, dnešného ranného zasadania. Týka sa situácie v Líbii. Prečo sme to pridali na dnešný program? Túto tému sme už mali na programe zasadnutia Líbe viackrát. 10. oktobra sme diskutovali s UNHCR o platformách na vyľaďovanie v Sredozemnom mori a celkovo sme hovorili o situácii v Líbii, o napätom, napätej situácii. No a dnes si vypočujeme stanovisko právnej služby, o to sme požiadali. Chceli sme hovoriť o kompatibilite e, vystúpiš, vystúpiš plašín v regióne. Kolegovia, určite ste zaznamenali, že tu bolo viacero tlačových správ, že prebehli diskusie s novinármi, ktorí vypracovali takéto správy, čiže sa tejto téme chceme opätovne venovať, chceme e, sa pozrieť aj na to, na tie závery rady z júna a chceme sa opätovne ako, ako výbor pozrieť na otázku záchrany v oblasti Stredozemného mora, dopady na utečencov a migrantov, ktorí musia čeliť komplikovaným podmienkam vzhľadom na situáciu v Líbii. Chceme poprosiť komisiu, aby zareagovala na písomnú otázku, ktorú e, vypracovala pani Veržia. E, časová lehota uplynula 1. oktobra a stále sme nedostali odpoveď na tú otázku. Čiže preto sme sa rozhodli dať to aj na program Líbe. Čiže vzhľadom na tieto všetky dôvody a na všetky obavy, ktoré s tým súvisia, vidíme naozaj zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu, v, či už v táboroch a tak ďalej. Tak presne z týchto všetkých dôvodov e, sa musíme opätovne raz pozrieť na situáciu v Libii, tuto na výbore Máme, pozvali sme viacero rečníkov, e, niekoľkých z nich už sú, na, sú ešte teda na ceste. Dnes ste boli veľmi trpezliví. Ako sme už niekoľkokrát spomínali, kolegovia museli hlasovať aj na iných výboroch. A aby ste teda už nemuseli viac čakať, začneme dáme slovo tým rečníkom, ktorí už sú tu a potom budeme v diskusii pokračovať, keď prídu ostatní rečníci. Čiže na úvod dáme slovo právnej službe. Ešte by som chcel pripomenúť, že sme požiadali o stanovisko k vyloďovacím e, centrám. Môže to pôsobiť trochu sucho, ale naozaj to súvisí s závermi rady z júna rada, to, čo rada robí, ešte stále sa, sa neukončilo, čiže najprv dáme slovo právnej službe, aby predstavila stanovisko e, k záverom rády o týchto vyloďovacích plošinách a tých tzv. E, centrách, zachránených centrách. To stanovisko, e, bol som informovaný, že je dôverné, Avšak právna služba môže poskytnúť ústne zhrnutie. Daniel? Daniel, so go ahead with the opinion. Thank you. Oui, je vous remercie, monsieur le président. Bien... Daniel? Ďakujem, aj keď teda tá stanovisko bolo v angličtine, ja budem hovoriť po francúzsky. Komisia požiadala, pardon, výbor požiadal stanovisko právnej služby, pokiaľ ide o kompatibilitu platform uh, regionálnych vyloďovacích platform a kontrolovaných centier, tak ako to navrhuje vo svojich záveroch Rada z 28. 28. Eh, júna 2018. E, eh, išlo tu o to, že koncept, ktorý navrhovala Rada v záveroch, nebol veľmi eh, rozvinutý a neriešil reálnu situáciu a bolo preto náročné sa do, dosť dodatočne vysloviť, pretože sme nevedeli, ako by tieto štruktúry fungovali. Rozdiel medzi týmito dvoma plat, e, konceptami, čiže tými platformami a kontrolovanými centrami, to už, to už to nebolo celkom jasné. Na základe záverov rady tie vyloďovacie plošiny, platformy e, mali byť inštalované mimo EÚ, zatiaľ čo tie centrá mali byť na území EÚ. Toto sme vyvodili z čítania z výkladu záverov rady. Avšak tá možnosť tých vyloďovacích platform mimo EÚ, nie v EÚ, opravuje sa račník, sa tu tiež riešila e, zo strany Európskej komisie. No a teda pokiaľ by sme mali takéto vyloďovacie platformy v EÚ, tak by bol problém e, odlišiť tie dva koncepty, aj keď ich cie, a pritom ich, ich ciele, ich účel je, je podobný, pretože na základe záveru rady je tu, ide tu o rýchle riešenie e, situácie s migrantmi a teda to zásadné kritérium, ktoré treba zohľadniť, keď sa pozeráme na legálnosť takýchto štruktúr, tak je dôležité presne zvážiť to, či sa nachádzajú na území EÚ alebo nie. Takže pozrieme sa najprv na to už nech sa tie štruktúry volajú akokoľvek, e, pozrieme sa na tie, ktoré sa nachádzajú na území EÚ. Bolo by teda ťažké identifikovať prekažky pri ich inštalácii pretože ich cieľ je kompatibilný s európskym azylovým právom. Takéto štruktúry je možné legálne inštalovať na území EÚ. Tieto štruktúry majú e, slúžiť na príjmanie migrantov, ktorí by boli zachránení v územných vodách EÚ alebo aj mimo tohto územia. Ako som na úvod spomínal, v tejto fáze sa neupresňujú konkrétne formy fungovania takýchto štruktúr. Právna služba teda nemá možnosť e, veľmi presne e, formulovať otázku legálnosti. Čo sa dá však povedať je to, že by tieto štruktúry celkovo spadali pod azylové právo EÚ. A preto a teda e, stanovisko, ktoré e, sme tu riešili, hovorilo iba o obmedzovaní slobody pohybu migrantov e, v hostiteľskom členskom štáte. Avšak takéto štruktúry mori teraz otvárajú, na mori otvárajú takúto otázku. A taktiež aj mm, ten termín kontrolovaný centier môže znieť ako, ako tý, že, že hovoríme o tých uzavretých centrách. Zo smernice 33-2013 sa hovorí o podmienkách, ktoré musia byť zabezpečené pre žiadateľov o azyl. A tam sa upresňuje, že žiadatelia o azyl v princípe e, profitujú zo slobody, e, teda môžu, môžu, môžu si užívať slobodu pohybu na území hostiteľského členského štátu. Samozrejme, možno tam uvaliť aj isté obmedzenia, e, pokiaľ ide o túto slobodu pohybu pokiaľ sú splnené isté podmienky, to obmedzenie nemôže zasahovať do sféry súkromného života a ľudia, ktorých sa to týka, musia mať zabezpečenú možnosť profitovať zo zábezpek záruk, ktorým sa e, udeluje. Členské štáty môžu žiadateľom o azyl e, prideliť isté, isté miesto pobytu a teda myšlienka nastavenia kontrolovaných centier, kde by sa združovali e, migranti, tak táto myšlienka v princípe je e, kompatibilná s ustanoveniami unijného práva. Samozrejme, treba konkrétne preskúmať e, text, ktorý by e, definoval takéto centra. Otázka obmedzovania pohybu v týchto centrách sa tiež riešila, aj keď treba povedať, že sa nemôžeme venovať veľmi detailom, avšak môžeme zdôrazniť, že za zadržiavanie žiadateľov azyl môže byť považovaná iba za výnimočný stav, ktorý musí byť ustanovený v právnych predpisoch a musí to splňať princípy potreby a proporcionality. Opatrenie na zadržanie nemôže byť eh, vnímané ako nejaká všeobecná Situácia musí vždy podliehať konkrétnemu jednotlivému preskúmaniu tej ktorej situácie. A naozaj vopred treba definovať kritériá pre prípadné zadržanie. Musí to byť definované v právnom texte. Toľko v tejto chvíli môžeme povedať k takémuto typu štruktúry na území EÚ. Pokiaľ ide o tie vyloďovacie platformy, ktoré by sa nachádzali mimo územia EÚ, Takýto typ štruktúr možno správneho hľadiska definovať trošku, je to komplikovanejšie. Ide tu o miesto záchrany e, migrantov, ktorí by boli privedení na takéto miesto. Pokiaľ by títo migranti boli zachránení v územných vodách členského štátu mimo EÚ, Títo migranti nespadajú do jurisdikcie členského štátu EÚ a sú mimo rozsahu pôsobnosti európskeho e, práva v oblasti azylu, ale pokrýva ich e, právo tretej krajiny, ktorá ich príjme v tomto prípade a tiež e, podliehajú medzinárodným dohovorom, osobitne Ženevskému dohovoru z roku 1951 v štatute utečencov. Pokiaľ tento dohovor bol ratifikovaný v danej krajine, je treba spomenúť, že väčšina krajín v okolí Stredozemného mora ratifikovala tento dohovor. Tieto dohovory. Pokiaľ um, by sa Európska únia formálne či neformálne zaviazala k uh, vytvoreniu a sfunkčneniu uh, takéto uh, platformy mimo EU, tieto platformy musia dodržiavať jednak záruky vyplývajúce zo ženevského dohovoru a tiež je treba, aby sa dodržovala zásada nenavracania a tiež, e, aby sa e, podielalo aby sa teda považovalo takéto zapojenie sa do vytvorenia e, týchto nástrojov za neisté. Ďalej, čo sa týka záchran na širom mori, títo migranti nemôžu byť považovaní za osoby, ktorých pokrýva právo EÚ, pretože nie sú na území členského štátu, neboli zachránení na území členského štátu a to aj keď ich zachránilo plavidlo, ktoré sa plaví pod vlajkou členského štátu, samozrejme za osobitných okolností, že sú ešte pri živote často je ťažké považovať, e, e, že takáto loď, e, prípadne bojová loď by sa venovala takýmto operáciám. Nemôžeme však zachádzať do podrobností. V každom prípade migranti zachránení na širom mori môžu byť eh, považovaní za eh, takýchto, ktorí do tohto spadajú, eh, a to v prípade, že sú zachránení mimo územia členského štátu. V prípade, že sú zachránení na území členského štátu, teda v územných vodách členského štátu, Tieto osoby spadajú do práva Európskej únie, nemôžu byť eh, poslaní mimo územie EÚ bez toho, aby mali eh, prístup k azylovému konaniu v EÚ predtým a predtým, aby sa ich žiadosť eh, o azyl riadne preskúmala. Inak by sa to považovalo za vrátenie a to by bolo v rozpore so zásadou non-refoulement podľa aktuálneho stavu práva takéto záruky, ktoré sa týkajú spracúvania žiadosti o azyl, tak ako sa to ponúka žiadateľom o azyl. To sa nemôže ponúknuť migrantom, ktorí by boli na týchto platformách mimo územia EÚ. Často je veľmi eh, zložité zaručiť eh, takéto istoty, e, najmä v prípade, že ide o centrá mimo územia EÚ, teda v aktuálnom stave nedokážeme určiť, ako by takéto migranti zachránení mimo územia EÚ mohli byť e, vyslaní e, na tieto platformy. vyľadovacie mm, platformy mimo územia EÚ. Sme dosť obmedzení v tom, ako si dokážeme vyložiť tieto nástroje. Zatiaľ máme len obmedzené poznanie o týchto štruktúrach. Ďakujem pekne za pozornosť. Som v dispozícii na prípadné otázky. Okay, thank you very much. I mean, that was a brave attempt based on, like, you know, a lot of waffle from... Áno, ďakujeme za toto vysvetlenie. A máme tu takéto dva dokumenty komisie a potom tu máme aj niečo ešte od komisie a od vonkajšej služby. Ale chcel by som vedieť, kde vlastne sme. Je to len taká snaha dať nejako veci dokopy. Máme ako keby nepriame dôkazy o scéne trestného činu, o mieste zločinu, ale jednoducho, ako to je vlastne? vyloďovacie centra môžu byť vonku, môžu byť v aj bez, alebo kontrolné centra môžu byť vnútri alebo aj mimo. To je podľa mňa proste všetko alebo nič. Zdá sa mi to také kafkovské. Od júna ako keby sa nič nepohlo. Nuž, ďakujem. To najlepšie, čo môžete povedať že ste povedali, že EÚ sa snaží. To bolo dobré. Myslím, že ste, po... Myslím, že ste povedali asi 6 krát, že EÚ právne predpisy platia v EÚ a na našich územných vodách, ale čo na otvorenom mori. To ste povedali 6 krát, že zákony naše tu platia a to je fajn. To je stav od júna, ale je dobré mať aj právne stanovisko k Európskemu právu parlamentného odboru pre právo to je fajn. Takže čo dnes? Znovu sa asi stretneme, budeme s vami hovoriť, ako sme robili v júni a vrátime sa k tejto téme, pretože to považujem za potrebné. Ale pozrieme sa, pozrieme sa znovu na Líbiu. Ešte teraz pani Vergia je otázka, áno? ktorí prišli troška neskôr, chcem vám vysvetliť, čo robíme. Dávame dokopy rôzne e, kamienky, mozaiky o situácii v Líbii, ako aj o možnostiach bezpečného vylodenia, nalodenia a podobne. Pani Vržia urobila takú správu o tom, ako vyzerá situácia v, v Líbii na miestach, kde sú zachytávaní e, utečenci. Pani Vergia tu nie je, ale pani Spinelli sa bude týmto bodom zaoberať a neskôr znovu dáme slovo komisii. Takže Barbara, mohla by si sa tomuto bodu venovať, aby sme sa nejako orientovali? Ďakujem pekne. Ja zastupujem pani Veržia, ktorá sa dnes nemôže zúčastniť schôdze. 4. septembra 2018 predložila písomnú otázku, a to prioritnej povahy komisii. Podpísalo ju zhruba 20 poslancov z rôznych politických skupín. Doposiaľ sme nedostali odpoveď od komisie napriek tomu, že ide o núzovú situáciu z humanitárneho hľadiska. Konkrétne ide o situáciu, ktorá je čoraz horšia v prípade utečencov zadržiavaných v Líbii. Zhruba 8 tisíc utečencov a migrantov je opustených. Medzinárodné spoločenstvo nezabudlo na tieto osoby a potrebujú pritom naliehavú ochranu a tiež potrebujú potraviny a zdravotnú starostlivosť. Máme veľmi presné informácie, ktoré potvrdzujú, že ak títo utečenci eh, nebudú mať prístup ani k lepšej výžive, k vode, k potravinám, dôjde k úmrtiu v dôsledku hladu a tiež je tam čoraz väčšie riziko obchodovania s ľudskými bytostiami. Vysoký komisár OSN, teda vysoký komisár UNHCR, sa vyjadril, že ich agentúra sa stiahne z Líbie včera, možno. A čo sa týka migrantov, ktorí e, boli zachránení na mori, že by sa nemali e, vrátiť späť do Líbie teda dve otázky, ktoré sme položili, sú nasledovné. Poprvé, aké kroky komisia plánuje prijať v snahe zaistiť evakuáciu utečencov, ktorí sú uväznení v Tripolise a ako by mohli byť umiestnení na bezpečnom mieste. Dostali sme odpoveď od pána Grandeho z UNHCR. Komisia však mlčí. Ďalej druhá otázka. Má komisia v pláne pozastaviť podporu záruku pobrežným hliadkam Líbie, tak aby osoby, ktoré sú zachytené na mori, neboli späť vrátené na miesto, kde ich život je v ohrození. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. A teraz, kto tu ešte je? Vys- vypočujme si vysvetlenia komisie z DG Home, kam sme sa dostali od júna Pán Michel Avino, expert na Líbiu, je tu dnes s nami. A dúfam, že dosiahneme pokrok tejto diskusii. Skôr než zabudnem, by som ešte chcel povedať a spýtať sa, nazývate tieto veci ešte stále Controlled Center. Neuvedomuje si komisia, ako strašne to znie sú aj iné veci, ktoré začínajú s C. Možno by si sa mohli zamyslieť Control Center. Vám to nič nerobí? Žiadne konotácie? Už len ten zvuk toho spojenia. Možno by sme si mohli sadnúť a hovoriť o tom e, neskôr. Jednoducho to neznieje. Dobre. Myslím si, že tá e, to robí zlý imič EÚ. Možno, že ja som sám, kto má taký pocit, neviem. Vyzerá to totiž tak, ako keby EU hodnot vyzerala inak. Zamyslite sa nad tým. Chcem povedať toto, možno by som na to totiž neskôr zabudol. Keby ste sa teda zamerali na to, čo sa deje s tým návrhom, kde sa nachádzame, je to niekde v poslednom šuflíku, hlboko pod zemou. Ďakujem. V prvom rade chcem potvrdiť, že parlamentná otázka je prijatá komisiou a odpoveď čo skoro pošleme parlamentu. Ak dovolíte, chcel by som aktualizovať, ako vyzerá situácia v Stredomori a hlavne vyhľadávanie a záchrana Search and Rescue. O tom sa tu dnes hovorí, teda Search and Rescue. Aj by som uvedol nejaké údaje a aktualizoval celkový počet príjazdov, k 21. novembru je to asi 22 541 a to je 80 menej, než bol počet príjazdov v roku 2017 v istom čase. Ale poďme ku kontextu. Musíme si pripomenúť, že vyhľadávanie a záchrana spadajú pod medzinárodný právny rámec. My takéto akcie nemôžeme koordinovať ani identifikovať miesto vylodenia. To nespadá pod našu právomoc. To je tá základná zásada. EÚ a komisia budú naďalej pracovať v rámci limitov, ktoré majú a budú pomáhať členským štátom a budú sa snažiť identifikovať a pomáhať e, hľadať trvalé riešenia. Treba taktiež vidieť, že v posledných rokoch kapacita a ko- koordinácia kapacity vyhľadávania a záchrany bola mimoriadne posilnená a to najmä vďaka príspevkov pobrežných státov, e, agent, príslušných agentúr a samozrejme operácie SOFIA a mnohé ďalšie operácie a práca mimovládnych organizácií. Preto sa môžem aj zamerať na úlohu spoločných operácií pod spoločným vedením agentúry, Európskej agentúry pre pobrežnú stráž. Takto lepšie pochopíme, čo máme v operačnom pláne, pre, e, tuto, pre operácie v rámci vyhľadávania záchrany. Hovorím o operácii TES, e, operácie, ktoré majú aj takýto rozmer vyhľadávania a záchrany, ale agentúra e, pracuje v oblasti technickej a operatívnej pomoci členským štátom. Čo znamená technicky? Každý musí pomôcť poskytnúť pomoc pri, na mori, také sú zákony, ale keď Sola zistí plavidlo, ktoré je v núdzi, skutočnej núdzi, automaticky by to mali riešiť vnútroštátne orgány v danej oblasti, to je Search and Rescue alebo Find and Rescue, najdi a zachraň. Takto vyzerá spoločná koordinácia pod vedením agentúry. Ešte niekoľko údajov z roku 2018. Agentúra pracovala na 86 search and rescue akciách vyhľadať a zachrániť. Išla si o 4093 migrantov. Takto vyzerá činnosť agentúry v takýchto aktivitách. Pokiaľ ide o Líbyskú pobrežnú stráž a spoluprácu, ktorú doteraz máme, tak všetci vieme, že Líbyskú pobrežnú stráž uznalo OSN ako legitímnu štruktúru, ktorá e, tam vystupuje. Je to uznaná zložka medzinárodným spoločenstvom E, je viacero aktív na podporu Libyskej pobrežnej stráže a na základe informácií Medzinárodnej organizácie pre migráciu v roku 2018 Libyská pobrežná stráž prispela k záchrane 14 tisíc migrantov, ktorí boli v takejto e, e núdzovej situácii. Ďalej chcem povedať, akú máme podporu a spoluprácu od Európskej agentúry pre hraničnú a pobrežnú stráž tá, v oblasti pobrežných stráží iných hraničných. My pracovali v operácii Sofia, ako sme povedali, a tam poskytli adresné školenia pre Libisku pobrežnú stráž. Môžem potvrdiť, že vo všetkých týchto plánovaných školeniach a programoch je vždy aj časť venovaná ľudským právam. A posledná vec, ktorá rezonuje v posledných rokoch, je vzťah, e, ako vedú, ako pracuje libyské orgány v tomto regióne pri vyhľadávaní a záchrane. E, libyské orgány informovali príslušný orgán OSN, ktorý sa venuje napríklad ochrane života na mori, tak oznámili jom, ako fungujú a ide o jednostranné vyhlásenie, kde e, informujú o ich postavení. IOM má všetky informácie týkajúce sa geografického regiónu, jeho hraníc na základe takéhoto vyhlásenia a je to verejne dostupné na webovej stránke Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Súčasne ale vieme, že dôsledkom takéhoto vyhlásenia e, regionu SAR libyské orgány pripravili bilaterálnu dohodu, ktoré postúpili Tunisku, Egyptu a Taliansko. Neposlali ju Malte tento návrh, pretože si myslia, sú presvedčení, že bilaterálna dohoda, ktorú majú, podpísali v roku 2009 s Maltou a že tá ešte stále platí pre otázku vyhľadávania záchrany. Máme tu kolegov z vonkajšej služby EÚ, ktorí budú hovoriť o školeniach libyských pobrežných strážcov. A chcem povedať ale len v oblasti školení, že že vždy, keď potrebujeme vyškoliť viacerých príslušníkov týchto služieb, máme k dispozícii príslušné zariadenia a podklady. Ďakujem. Ďakujem, pán Avino. A teraz navrhujem, keby sa ujal slova pán Pikia z vonkajšej služby a pán Kaseda MOM. A potom by bola diskusia v zásade. Áno? Počujte, Sofie. My sme si teraz vypočuli mnoho technokratických bublín, ale nedostali sme odpoveď na otázku. Otázky sú veľmi jasné. Čo robíte na evakuáciu ľudí a čo robíte preto, aby neboli na miestach, kde dojde k ochrozeniu ich života? To predsa sú ľahké otázky. Áno, presne o to aj mne ide, aby sme lepšie videli, o čo sa deje. Čo sa deje. Každý nám tu vyprava. ľudia hovoria, odídu, takže majú odpovedť otázku. Sú to otázky na komisiu a komisia má odpovedať. Mohli by sme to urobiť lepšie. Keby bol každý stručný, tak to bude veľmi druhé. Ľudia sú z toho frustrovaní. Čo hovorím, alebo čo navrhujem? Navrhujem, že sa budeme držať formátu a keby ste nemali také dlhé prezentácie a keby ste len stručne nie prezentácie, ale stručne kľúčové body. My chceme proste počuť, ako sa pokročilo v kľúčových otázkach. Vidíme, aká je vážna situácia v Líbii. Dostávame rôzne zmetočné návrhy. Proste chceme vedieť, e, čo sa deje a chceme tomu položiť potom pár otázok. Takže chcem poprosiť, keby ste len veľmi strčne povedali niekoľko bodov, žiadne dlhé prezentácie, 4-5 minút maximálne, len kľúčové body. A potom príde debata. Tak pán Pikej z vonkajšej služby, keby ste odpovedali na kľúčové otázky k návrhu a k tomu, čo sa teraz deje. Ja chcem povedať, že tieto dohody o vyloďovaní sú stále predmetom debaty v Rade. Čakáme na výsledky tejto debaty. Po druhé, Pracujeme ďalej na rôznych spisoch, ktoré sme v posledných dvoch, troch rokoch vypracúvali. A nech už sa deje čokoľvek v oblasti diskusie, vylodenia, vždy to musí zapadnúť do celkového prístupu, ktorý sme pripravili, a to je komplexný prístup. E, sú to reakcie na tú neregulovanú migračnú záplavu. Hľadáme, sa, hľadáme riešenie, ktoré posilní pohraničný manažment. Chceme nielen bojo, budovať inštitúcie, ale aj vyškoliť ľudí aj v oblasti ľudských práv. To je veľmi ťažká téma. Po, poznáte, aká je ťažká situácia, najmä e, juhu Líbie, kde je bezvládie, ale pracujeme na tom. Po druhé, pomáhame ľuďom v núdzi. Tu hovoríme o ľuďoch, ktorí sa niekde ocitnú v Líbii. Sú to migranti, ktorí sa tam ocitnú, utečenci, zadržiavaní v, e, v zadržiavacích strediskách. Poskytujeme pomoc v týchto centrách cez spoluprácu s mimovládkami, OSN organizáciami. Znovu zlepšujeme vyradenie, zariadenie týchto e, centier, snažíme sa vybudovať ako tak priateľné e, hygienické zariadenia, vyvíjame politický tlak na libyské orgány na všetkých úrovniach, vždy keď môžeme. Chodia k nám delegácie sem do Bruselu, alebo aj my chodíme do Tripolisu a vždy na to upozorňujeme. A napokon máme dobrovoľnú repatriáciu a to už e, tým prišlo 43 tisíc osôb, dve krajiny pôvodu a takto sme ich zachránili z tých strašných podmienok, v ktorých žili v rámci detenčných stredisk. Tretia línia je boj proti organizovanému zločinu. To sú tí pašeráci, obchodníci s ľudskými bytostiami, napríklad operácia Sofia. Neutralizovali sme 235 plavidiel obchodníkov. Pomáhame rieši tento problém aj pomocou zdieľania informácií medzi Europolom a e, Frontexom. A nedávno EÚ uvalilo aj sankcie na niekoľkých zločincov, ktorí sú zapojení do obchodovania s ľudskými bytostiami. A tieto sankcie tiež fungujú. K Sofii ešte chcem povedať, že bojujeme nielen proti obchodníkom, ale súčasne sme zachránili ľudí na mori. Dobrých 3000 ľudí sme takto zachránili. A napokon Líbia, migrácia, a tento problém sa udržateľne vylieši len vtedy, ak budeme mať udržateľnú bezpečnú nosnú situáciu v Líbii. Na tom sa snažíme pracovať. To je prioritou vysokej predstaviteľky. A vysoká predstaviteľka sa snaží podporiť E, všetky aktivity, ako aj výsledky konferencií, aj, výsledok konferencie e, pod zaštitou OSN. Ďakujem veľmi pekne a poďme teraz k Patri Seda, odborník z Medzinárodnej organizácie pre migráciu práve na tieto situácie, o ktorých tu hovoríme. Ďakujem za pozvanie a ďakujem za to, že sa môžem vyjadriť Začnem alebo poviem len 3-4 body k Líbii a k situácii migrantov. Stabilita krajiny je veľmi znepokojujúca pre nás. Okrem migrácie je tam aj veľmi zlá humanitná situácia, ako vieme. To už trvá niekoľko rokov a dochádza aj k internému vnútornému presídlovaniu. Aj to treba riešiť v rámci diskusie. čo robíme? V súčasnosti môžeme vďaka našim miestnym pracovníkom 253 osôb na mieste e, v krajinách. Máme 9 medzinárodných pracovníkov vzhľadom na medzi, e, inter, bezpečnostnú situáciu nemôžeme mať viacej takýchto pracovníkov, ale dúfam, že od začiatku budúceho roka bude situácia lepšia a budeme ich môcť zvýšiť. Fungujeme z, alebo z, Tripilu, z Tripolisu a Saby. Chceme aj v Bengazi, Misrata a Zvara otvoriť ďalšie strediska, ale to záleží na bezpečnostnej situácii Videli sme, čo sa dialo v Bengázi. Vždy to teda záleží na tom, aká je situácia. Schopnosť pomôcť pomáža na bezpečnostných faktoroch. A myslíme si, že to je ten kľúčový aspekt, na ktorý sa treba zameriavať. Situácia, pokiaľ ide o migrantov, ktorých vráti Libyská pobrežná stráž, Niektorí z nich e, boli navrátení už tento mesiac, vyše 500 ľudí. A od začiatku roka je to okolo 15 tisíc ľudí, ktorí boli zachránení Libyskou pobrežnou strážou. A to treba vidieť aj v kontraste s príjazdami do Talianska, ktorých bolo 22 tisíc minulý rok, v máji, či kedy minulý roka to bolo len za jeden mesiac, toľko a 1268 ľudí na mori od začiatku roka zahynulo. Potom v Mistrete migranti nechceli vystúpiť, odmietli. 95 z nich, boli tam aj ľudia z Bangladeša, rôzne krajiny. Väčšina z nich je naspäť v detenčných strediskách alebo vo väzbe. Snažíme sa aj v subsaharských krajinách pracovať na pušti. Máme puštnú policiu, ktorú zriadili libyské úrady. Takže by sme chceli mať širší geografický záber a už fungujeme v oblasti Nigeru, ale aj to je ťažké vzhľadom na tú bezpečnostnú situáciu. Migranti, ktorí sú vylodení, sa potom dostanú naspäť do detenčných stredisiek. To bola veľká vec, ktorú sme obhajovali spolu s UNHCR už teraz veľa rokov, takže ta, že by to tak nemalo byť, ale je to tak. Nechceli sme to, ale je to tak. Máme 26 detenčných stredisk, ktoré pracujú 10 na východe krajiny, 16 na západnej časti krajiny a 5000 ľudí v nich, takže je to veľké zlepšenie v porovnaní s novembrom 2017 keď sme začali evakuáciu, tam bolo 17 tisíc ľudí vtedy zadržaných, potom 5 tisíc. A menilo sa to troška, ale došlo aj k zmene profilov. 2000 ľudí je z Eritreji a druhá národnosť sú Sudanci a potom Somalci. A takže okolo 50-70 je napríklad ľudí, ktorých zaujíma UNHCR, pokiaľ ide o dobrovoľnú humanitnú evakuáciu. Toto som chcel povedať. Toto nie je možné pre týchto ľudí, takže ich evakujeme vrátiť domov tých migrantov, ktorí sa chcú vrátiť domov. Tento rok je to okolo 15 tisíc ľudí to začalo operáciou v novembri minulého roku cez spoločnú e, jednotku z Afriky, OSN a Európy. 5 tisíc ľudí bolo repatriovaných. Ide o Nigerisco, Sierra Leone, Ghana, Subsaharská Afrika, ale aj Pakistan a Bangladeš. Taktiež hovoríme o ľuďoch, ktorí sú migranti, ktorí nie sú v detenčných strediskách, ale musia ísť domov. V Líbii je viac ako 600 tisíc migrantov, takže tá otázka ostatných, ktorí nie sú v detenčných centrách, to sú tiež ľudia, na ktorých má táto situácia vplyv. Snažíme sa im poskytovať pomoc Prvá evakuácia už prebehla aj z juhu e, Líbie. E, bol vyslaný čartrový let, ktorý priniesol viacero migrantov späť e, do Lagosu. Teraz sa venujeme otázke, ako hľadať ďalšie alternatívy k tomuto zadržiavaniu. A ukazuje sa, že je to zložité. Snažíme sa pracovať s libijskými orgánmi, snažíme sa opätovne otvoriť bezpečné útočiska, kde by sme mohli umiestniť najzraniteľnejšie osoby, dajme tomu matka, ktorá bola tehotná. Podarilo sa jej stráviť istý čas v bezpečnom útočisku. Potom sa vrá... teraz teda je v procese eh, návratu späť do svojej krajiny, do Mali. Ešte posledná poznámka. Čo sa týka počtu migrantov v Líbii, je potrebné tiež e, uvedomiť si, aká je dynamika trhu práce. 600 tisíc ľudí, ktorí sú tam, väčšina z nich pracuje, aj keď e, teda na čierno. Snažíme sa pracovať spolu s Ministerstvom práce, tom e, konferencií a iných nástrojov pomoci, aby sme lepšie pochopili, ktoré sektory sú najdynamickejšie, tak aby sa poskytla aspoň istá miera stability. Ďakujeme pekne. Predtým, ako otvoríme diskusiu, dostane slovo. Bridget, viem, že má toho naozaj veľa, čo by chcela povedať. Ona zastupuje Observatórium pre Stredozemné more. Naozaj nám veľmi pomohla už aj v minulosti získať debektívnu informáciu o tom, čo sa deje Doktor Mrnolak z Londýnskej univerzity, prosím len o stručné vystúpenie a potom v rámci diskusie bude možnosť odovzdať viac informácií. Pani doktorka, ďakujeme za to, že ste prišli. Ďakujem. Mám aj niekoľko e, stranok prezentácie. Myslím, že tie by mohli tiež pomôcť urýchliť to celé. V e, vytvorení e, tohto pozorovacieho centra sa vychádzalo z toho, že v súčasnosti neexistujú monitorovací mechanizmy, ktoré by pokrývali stredné, západné a východné a vody v mori, počty migrantov, e, ktorí e, prichádzajú v život, e, sú čoraz vyššie, a to najmä odkedy Taliansko a Malta uzavreli svoje prístavy. Nevykonávajú sa žiadne proaktívne záchranné misie v súčasnosti po tom, čo bola operácia Mare Nostrum pozastavená. Nahradili bezpečnostné misie a tiež rôzne formy spolupráce s libyskými pobrežnými hliadkami dochádza k porušovaniu eh, ľudských práv. Eh, tie sú čoraz početnejšie. Humanitárna pomoc, eh, ktorú poskytujú mimo vládky, to sa spája s obviňovaním z obchodu ľudských bytostiami a taktiež z prevádzania pašeráctva. E, táto štruktúra Sarob Media e, konzorciom a tiež platformou. Zastrešujeme skupiny občianskej spoločnosti, organizácie, ktoré sa venujú mene migrácii s osobitnou pozornosťou v Sredom moriu. Tiež sme platforma na koordináciu úsilia medzi členmi a zainteresovanými stranami. Naši členovia zahrňajú mimovládky, ktoré sa angažujú aktívne od roku 2015 v tejto oblasti. Hovorím v minulom čase, pretože všetky sú e, nejakým spôsobom vystavené právnym e, konaniam a majú problémy vôbec udržať sa pri činnosti Médecins Sans Frontier a SOS Mediterranée. Ďalšie, ktoré sú v modrej časti grafu. Potom sú tu tri e, vyznačené rúžovou farbou Tie sa zameriavajú e, na um, monitorovanie, potom na litigáciu sa zameriavajú organizácie vyznačené zelenou a na výskum sa zameriavajú e, organizácie vyznačené hnedou farbou na grafe. Misiou je vytvoriť nezávislé centrum na pozorovanie e, prostredníctvom bezpečného digitálneho prostredia, ktoré bude zhromažďovať, ukladať a vymieňať a šíriť ďalej dôveryhodné údaje, ktoré neexistujú v iných zdrojoch v tejto chvíli. Najlepší nástroj, ktorý sa ukazuje, je projekt IOM, ale tu sa vychádza z sekundárnych údajov, vrátanie rôznych tlačových správ, pričom sa robmete vychádza z primárnych údajov iba. To by malo vytvoriť základ pre mechanizmus eh, pre záchranu tak aby sa využil v maximálnej more, miere mechanizmus k dispozícii, teda aktéry na mieste by mali spolupracovať s akademikmi a s ostatnými aktérmi. Takýto je teda zámer, čo sa týka metodiky. Snažíme sa zhromažďovať informácie na základe správ o jednotlivých misiách. Snažíme sa zaistiť uniformitu a porovnateľnosť údajov. Tiež máme štandardizované postupy pre zhromažďovanie údajov. Toto všetko sa zverejňuje na našej stránke Je to však prístupné iba pre členov, je to chránené heslom a je to vizualizované prostredníctvom grafov, diagramov a potom sú tam informácie, ktoré sú k dispozícii všetkým na požiadanie. My tieto údaje okrem toho analizujeme, zabezpečujú to výskumníci z rôznych univerzít a potom šírime rôzne vedecké publikácie, napríklad Marino, Mare Clausum Report. Niektorí z vás poznajú tieto publikácie. E, táto konkrétne je z maja tohto roka. Ďalej máme rôzne nástroje na litigáciu a ďalšie aktivity, tiež na právne poradenstvo. Taliansko bolo založené na súde v Štrasburku z toho, že bolo obvinené zo spolupráce s Libiou a tiež sa e, dopúšťalo praktiky E, vracania na mori e, a to v poverení na Širomori. Konkrétne e, tu je správa o internom incidente, toto využívame na zhromaždenie údajov. To sa potom posunie ďalej a tu je záber našej publikácie, teda našej stránky Sarob.med. Sú tu informácie o tom, čo robíme, je tam popis 70 incidentov od roka 2015 do roka 2017 a potom sú tu popísané jednotlivé mechanizmy a pravidla, z ktorých vychádzame v našej činnosti. Ja by som rada položila niekoľko otázok našim kolegom, ktorí sú tu za eh, predsedským stolom. Čo sa týka stanoviska a právnej služby, chcela by som sa opýtať, či ten predpoklad za týmto stanoviskom je v tom, že sa neuplatňujú ľudské práva extrateritoriálne, aj keď iné kroky sa uplatňujú, napríklad operácia Sofia Unafrom alebo Frontex konajú na širom mori aj v územných vodách členských štátov. To vieme, dajme tomu, že to je tak v spolupráci s Líbiou, ale aj v prípade operácie Hera, teda Zaujímalo by nás, ako vnímate ten rozsudok odsek 21, kde sa hovorí, že nie je pripustná situácia, e, kde vzniká situácia, kde sa vzťahuje aj platnosť e, legislatívy EÚ, ako aj charty o ľudských e, právach. Teda čo hovoríte na tento odsek 21 ďalej komisia? Tri otázky. Je pravda, že e, tento sa režim vychádza z medzinárodnej legislatívy, ale tiež platí medzinárodné hovor práve na mori a preto Európska únia má povinnosť zaistiť záchranu podľa článku 98 tieto doložky. Je to zaručené tom rámca o právnom konaní. Ďalej druhá otázka. Čo chápete pod pojmom záchrana Libine pobrežné hliadky totiž nevykonávajú v skutočnosti záchranu. Ide o nútené vyloďovanie. Často videli sme to aj konkrétne 20. novembra v situácii, keď 90 ľudí, ktoré prišli eh, z krajín ako je Eritrea, eh, Somálsko a Južný Sudán, tie sú na vrchných priečkách rizikových eh, krajín z hľadiska žiadosti o azyl a uznávania. Týchto 90 ľudí bolo nútených eh, vyladiť sa. Pritom bol použitý slzný plyn a iné ďalšie formy násilia. To je podľa vás naozaj privedenie na bezpečné miesto? Komisia sa domnieva naozaj, že Líbia je schopná poskytnúť takéto bezpečné miesto? Líbia predstavuje podľa komisie bezpečnú krajinu? hľadiska právnych štandardov, ktoré sa uplatňujú a tiež eh, na základe pravidla režimu vyhľadávania záchrany na, na mori. A ďalej, ďalšia otázka Medzinárodná organizácia pre migráciu. Podľa nášho názoru by bolo potrebné operačné MRCC na vykonanie týchto operácií, na vykonávanie a záchranu Libia sa nemôže považovať za bezpečné miesto. Ja nie som jediná, ktorá si to myslí. Líbyská pobrežná hliadka je známa tým, že porušila viackrát medzinárodné pravidlá a to zahrňa aj neravnú situáciu 20. novembra, ako som to už spomenula keď bolo plavidlo Nivin nezakonne zadržané. Myslíte si, že Libia sa môže považovať za región na vyhľadávanie a záchranu aj napriek tomu, že neexistuje rámec, z ktorého by sa vychádzalo pri týchto operáciách, ďalej EAS, ESVČ. Nespomenuli ste svoj návrh na zmenu tejto politiky vyloďovania sa, tak ako ste to prezentovali 15. novembra Predpokladám, že cieľom je e, ukončiť e, vyloďovanie v Taliansku, tak ako to je obsiahnuté v rozsudku. A predpokladám, že zámerom je zaistiť, e, aby sa koordinovanie rozhodovalo o tom, ktoré miesto je bezpečné. Ak je to tak, znamená to, že buď Líbia alebo Tunisko, to sú pravdepodobne krajiny, ktoré by mohli byť schopné takéto spolupráce. Oni by sa mohli považovať za bezpečné na vylodenie podľa názoru SVČ. A ešte otázka eh, IOM. Spomenuli ste, že mechanizmus dobrovoľných návratov, ktoré uplatňujete, sa zameriava na návrat ľudí domov, ale čo ak títo ľudia sú utečenci a splňajú všetky kritéria utečencov? Kam ich vrátite? keď zadrženie nie je, prichádza do úvahy a ich návrat do Nigeru a iných krajín v regióne nie je možné, pretože tieto programy boli ukončené. Čo presne robíte s ľuďmi, ktorí eh, majú nárok na ochranu? Mohli by ste využiť eh, prípad ASOF a toto ako príklad na ilustráciu toho, kam ľudí eh, vraciate. Ďakujeme. Okay, and I, I, might, I might bring you back when, um, if I could ask, well, I mean, in terms of... Ďakujem. Možno naozaj by sme sa mohli dopracovať k odpovediam. Aj kolegovia poslanci by radi počuli odpovede na tieto otázky. Teraz prichádzajú na rad poslanci. Najskôr Barbara Spinelli a potom Cornelia Ernst potom pani Stevens, potom kolegyňa z Argentíny. And then everyone, yeah, everyone, Right, go ahead, we've got time. È difficile intervenire visto che le domande se... je dosť ťažké eh, vystúpiť eh, v tejto chvíli. Vlastne zazneli tu všetky otázky, ktoré som chcela položiť aj ja. Chcem sa poďakovať eh, Violete Moreno Lax A môžem povedať len toľko, že všetky inštitúcie, ktoré sú tu zastúpené, chcem požiadať, aby prestali hovoriť pokrytecky. Keď si vezmeme do úvahy ľudské tragédie, ktoré sa odohrávajú v Stredozemnom mori, Čelíme tu predsa katastrofálnemu zlyhaniu Európskej únie a inštitúcií, medzinárodných inštitúcií. Najskôr komisia teda chváli to, že e, klesá počet prišelcov, ale nehovorí o tom, že stúpa počet mŕtvych v mori. Ďalej po druhé, záchranná zóna Líbia, to už spomenula Violeta. Toto všetko je v databázach Medzinárodnej organizácie IMO a je to záchranná zóna, ktorá nemôže fungovať, pretože Líbia nepodpísala ženevský dohovor, pretože neexistuje azylová politika v krajine, neexistujú štruktúry, ktoré by boli potrebné na tieto záchranné mori. Jednoducho sa to nedieje v tejto krajine. Je teda potrebné túto záchrannú zónu v Libii zrušiť. Potom eh, ďalej evakuácie. Už tu zaznelo, že sa toho robí naozaj veľa, že sa ľudia zachraňujú na širom mori. Zástupca komisie to povedala, nie je to pravda pritom. V odpovedi doktor Grandis UNHCR tvrdí, že UNHCR nie je schopné otvoriť evakuačné centrum Ďalej, že e, návraty do Nigeru prebiehajú, ale to funguje len, keď Európska únia bude schopná plniť záväzky presídľovania a tie Európska únia neplní. Ďalej väzenia. Tu v právnom posudku e, sa to popisuje ako niečo úplne normálne, že je to primerané, že je e, to normálne. To je zhruba všetko. Celkom ešte aj kolegovia sa ešte chcú vyjadriť. Ešte posledná vec. Ešte jednu otázku by som rada položila. V mene poslanky Nemary Kristýn Veržia otázka na zodpovedanie. Ja by som rada bola, keby nám komisia dnes mohla odpovedať priamo tu, ústne. Nie niekedy neskôr, aby si nám slúbili teraz, že odpoveď príde. Správy máme, ale od komisie odpoveď nemáme. Ďakujem pekne. K tomuto sa ešte vrátime. Ďalej Cornelia Ernst. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ďakujem pekne, ďakujem aj poslednej rečničke, tá nám hovorila naozaj z duše. Tri poznámky. Najskôr by som rada povedala, či jedného dňa, či za túto komisie alebo zastupcovia iných organizácií pociťujú aspoň zrnko hanby v súvislosti s tým, e, čo nám tu hovoria A my pritom vieme, že realita je úplne iná, že potreby sú úplne iné. Naozaj sa ani trošku nehambíte pri tom všetkom, e, čo nám tu hovoríte. Pri týchto nezmysloch som úplne zhorozená. Je to veľká hamba pre EU, je to hamba pre každého jedného z vás ktorý e, nám sa príde takéto nezmysly porozprávať. Myslíte si, že sme úplne hlúpi, že sme padli na hlavu a nie je tu ani náznak žiadneho humanistického prístupu. No, že nám vysvetlíte, a ako a kedy chcete e, presadzovať e, plat, zásadu nenavracania fulmu pri existencii týchto vyloďovacích zón. Ďalej po druhé, viete, celkom iste viete, ako koná libyská pobrežná hliadka. E, ide mimochodom o samo, um, samozvaný štát a táto severolíbyská vláda viete, že sa uh, uh, tam vyskytuje mučenie, krádež, uh, že sa uh, taktiež um, nutenie tieto migranti opíjajú. Viete o tomto všetkom? Ďalej spomenuli ste tie kontrolné centrá. E, že údajne nie je prípustné e, povoliť takéto zadržiavanie, že je potrebné prihľadať na ľudské práva. Z čoho vychádzate? To nám prosím povedzte presne. Nehovoriac o tom, že aj ja sa hambím e, za niečo také, čo nám sem prídete porozprávať. Um, Tlmočenie skončí presne o 13. hodine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 a hovoril o austrálskom modeli, o tom, ako by sa mohol u nás uplatňovať. Veľmi sa tu hovorí a všeli, čo sa vykrikuje, ale ja sa odvolávam na to, čo napísal náš právny odbor na tu, kto je zachránený v medzinárodných vodách, musí byť eh, podľa medzinárodného práva odvezený do bezpečného prístavu. Čiže tu sú otvorené možnosti preto, aby aj migranti boli premiestnení do eh, záchytných centier eh, v tretich krajinách. Takže to, čo robíme s Líbiou, je úplne legálne. Môžeme takéto zmluvy uzavrieť so všetkými krajinami, E, keby sme všetky také, so všetkými krajinami uzavreli takéto zmluvy, neboli by žiadni ľudia na mori, ktorí sa utopia, takže by sme mohli spolupracovať a možno by sme dokázali znižiť e, počet obetí na nulu, ale Európa hovorí o otvorených hraniciach. Každý, kto príde, dostane tú šancu a možnosť žiadať sociálne výhody. To musíme zmeniť Máme, mali by sme mať záchytné centra mimo EÚ, kde by boli títo ľudia bezpečne, bezpečne e, ubytovaní a umiestnení, ďaleko odvojení, bez toho, aby prišli do Európy. um, pani Sargentini ďakujem. Je veľká hanba, že stanovisko právneho odboru nie je verejné. Sú tu také odlišnosti vo výklade toho, čo je uvedené v dokumente mne tu dosť chýba tá úplne základná vec a síce ak by existovali takéto bezpečné prístavy v Severnej Afrike a bolo by logické vykladať ľudí tam, ak by to naozaj teda bolo plne bezpečné, ak by tam fungovali azylové systémy a podobne. Myslím, že eh, veľa ľudí by nebolo proti tomu, ale môžeme otočiť úplne naopak e, tie stanoviska právneho odboru aj komisie. Nejako to nezmení realitu, že v Severnej Afrike neexistujú takéto bezpečné prístavy. Môžeme rozlišovať medzi šírym morom, našim územím, ich územím. Jednoducho takéto bezpečné prístavy tam neexistujú. A je podľa mňa veľmi problematické e, vo svetle e, tejto lode pod panamskou vlajkou v Misrate, tam migranti a utečenci napokon boli násilne nútení vystúpiť, ak by sa z toho stal trend, ak by nákladné lode v Stredozemnom mori častejšie sa plavili pod neeurópskymi vlajkami, pretože tým by sa obišiel problém, ktorý majú pri záchrane ľudí a potom pri ich privedení do bezpečného prístavu. To, že táto panamská loď zjavne tvrdila utečencom, že idú do Talianska alebo na Maltu v skutočnosti išli do Misraty, kde sa vykladali vozidlá. To je veľmi znepokojivé a ak by sa z toho stal trend, naozaj to by bolo veľmi vážnym problémom. Neviem, či sa niekto nad tým zamyslel. Neviem, či eh, by sa to mohlo rozšíriť, eh, že eh, prepravné firmy by sa začali uberať týmto smerom nejako hromadne. To bol veľký problém. Ďalej ESVČ, neviem, či ste e, úplne pochopili rozdiel e, medzi pašovaním e, ľudských bytostí a obchodovaním s ľudskými bytostiami. Podľa mňa tieto pojmy by sa mali vnímať oddelenie, ak naďalej budete hovoriť o, o obchodovaní s ľudskými bytostiami, keď je v skutočnosti o pašeráctvo, tak veľmi ťažko si budeme rozumieť. Definície sú podľa mňa zásadné v tejto diskusii. A ďalej Medzinárodná organizácia pre migráciu. My v septembri sme mali stretnutie in camera s vami aj z UNHCR. Tam vlastne som vás upozornila, že vy ste vlastne um, oslovili radu v kontexte plánov uh, vyloďovania sa. Myslím, že by ste mali uh, objasniť, čo presne ste mali na mysli, pretože ja som uh, si čítala list svojho vlastného holandského ministra nášmu senátu. Tam sa popisuje tento proces spolupráci s IOM a UNHCR, aby tieto vyloďovacie systémy sa naozaj dostali do praxe. Pričom ja som dostala pocit z toho stretnutia s otvorenými dverami, že vy sami ste boli šokovaní z toho, ako ste um, mali vnímať um, teda plán rady vytvoriť tieto vyloďovacie centra. Mohli by ste prosím objasniť vašu pozíciu? Podľa mňa to nie je vhodný postup pre IOM a UNHCR. Pán predseda, otázka, naozaj posledná otázka na vás. Mohli by sme presadiť, aby to stanovisko právneho odboru nebolo len eh, obmedzené pre nás, ale aby sa zverejnilo. Podľa mňa by to bolo prospešné. Naozaj e, musím vás ešte e, mám upozorniť, že tie odpovede potom už budú len po anglicky, pretože určite budú veľmi zaujímavé. Teraz ešte Timar Kosta. Ďakujem pekne. Ja to vnímam ako prejav neúcty voči tomuto výboru, ak sa predkladajú e, také prikrášlené správy o hroznej situácii ľudí, ktorí utekajú pred nebezpečenstvom. Mám tri konkrétne otázky. Poprvé, 20. novembra na kontejnerové lodi Nivín boli eh, nájdení utečenci na pobreží Líbie, boli nútení opustiť túto loď proti ich vôli. Chcem sa opýtať zástupcu IOM, nemali ste možnosť byť prítomní? a zajistiť bezpečnosť týchto utečencov? A ste v kontakte s týmito ľuďmi naďalej a viete niečo o ich aktuálnom stave? Ďalej druhá otázka. Vieme, že pravidelne ľudia eh, v zachytných eh, táboroch v Líbii zomierajú. Máme nejakú predstavu o príčinách smrti, o koľko ľudí eh, ide a kto tieto čísla zhromažďuje a kde sú tieto čísla zverejnené. Ďakujeme pekne. Sú to naozaj veľmi dôležité otázky a mňa mrzí, že máme obmedzený čas. Chcem sa vám veľmi poďakovať, kolegovia Cecil. Ďakujem, eh, Claude. Ja mám tri veľmi stručné, konkrétne otázky. 34 tisíc ľudí bolo evakuovaných a vy to nazývate pokrokom. No pokiaľ my vieme, je tu ďalších asi 600 tisíc ľudí, ktorí sú ešte stále v centrách aj mimo nich, pretože to je obrovský rozdiel v číslach. 34 tisíc a to druhé číslo. Ďalej, kriminalizácia solidarity. To predsa solidarite nemôžete urobiť. I hovorí sa tu o zastavovaní lodí v prístavoch a tak ďalej. Tieto vplyvy toto na nešťastie e, vplýva na to, ako ľudia vnímajú tento fenomén ako e, sa formul, formuje solidarita. Pokiaľ ide o um, obchod, ľudí, ktorí obchodujú s ľudskými bytostiami, máte aj nejaké pozitívne príklady? A otázka znie, prečo sa to tu všetko zovšeobecňuje, veď to predsa nie je nutné. Cecil. Ďakujem pekne, Cecil. A posledná otázka, pán Jurek, a potom uh, panelisti odpovedia. Ďakujem pekne. Ochrana hraníc je právo obyvateľov a vyplýva im to aj z národného práva. Je to časť e, právnych predpisov členských štátov. Členské štáty toto nemôžu ignorovať. Avšak na nešťastie tu v parlamente a v tomto výbore e, sledujeme neustály tlak na demontáž hraníc. E, to sa hovorí o hodnote človeka, pokiaľ ide o migráciu, ale predsa hodnota človeka spočíva v tom, že ten človek má istotu v tom, že áno, budú sa rešpektovať práva iných, ale aj jeho práva, práva spoločnosti. A táto kríza je z veľkej miery vyvolaná deklaráciami politikov európskych vlád, ktoré e, motivujú k príjmaniu nebezpečných rozhodnutí v oblasti migrácie. Čiže čím menší ten problém, čím menší ten problém v budúcnosti bude, tým lepšie budeme schopní pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj po, budú, budú potrebovať. Takže prosím vás, nevyzývajte ľudí, aby odišli zo svojich domov, aby sa púšťali na, na cestu nelegálnej migrácie. Ja chcem povedať, že e, chcem, aby sme si všetci e, uvedomili do, dôsledky keď chceme problém riešiť, tak je potrebné ho obmedziť do, do riešiteľnej formy či rozmerov. Ďakujem. A teraz už poprosím kolegov z e, komisie a SVČ, aby odpovedali. kind of unpleasantness into to, to the issue, so please be tough. And we're dealing with Libya and the members. I mean, I've been there. Members have invested